Meine sehr geehrten Damen dámy a páni, schôdza je otvorená. Zápisnicu zo včerajšej schôdze, zápisnica ako aj prijaté texty sú k dispozícii. Sú k tomu nejaké výhrady? Nie je tomu tak. Takže zápisnica je tým schválená a pristúpime k vystúpeniu Rady a komisie zahraničné zasahovanie do demokratických procesov v členských štátoch a v Európe a šírenie dezinformácií v ich rámci. Je to dôležitý bod, ktorý, s ktorým sa budeme musieť e, žiaľ stále intenzívnejšie zaoberať. A ako prvá je do rozpravy pripravená, prihlásená pani Tuporajnen v mene radi. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, od volieb do Európskeho parlamentu prešli takmer 4 mesiace. Vo viacerých členských štátoch eh, boli spojené s ďalšími voľbami Nebola identifikovaná žiadna e, väčšia zasávacia e, kampaň, ale tí, ktorí kontrolovali fakty a e, médiá, predsa len označili isté snahy o ovplyvňovanie názorov voličov. Musíme byť neustále pripravení, musíme vynakladať neustále úsilie, aby sme šírili povedomie, aby sme zvýšili pripravenosť a posilnili odolnosť našich demokracií voči hybridným hrozbám a vrátane dezinformácií. Je to priorita nášho predsedníctva dlhodobé úsilie posilniť odolnosť našich demokratických spoločností sú nevyhnutné, keďže dezinformácie a hybridné hrozby vo všeobecnosti sú neustálou súčasťou nášho bezpečnostného prostredia. Eh, vyvíjajúca sa povaha hrozieb a rastúce riziko mm, negatívnym zásahom mm, a online manipulácie súvisiacej s rozvojom umelej inteligencie a, z, technik zberu údajov si vyžadujú neustále posudzovanie a primerané reakcie. Rada víta zámer komisie zrealizovať hĺbkové hodnotenie implementácie záväzkov prijatých online platformami a ďalšími signatármi v rámci etického kódexu. Rada monitoruje implementáciu e, vo svojej pracovnej skupine a bude pripravená e, preskúmať opatrenia, ktoré navrhne koncom roka komisia. Ešte pred koncom roka očakávame správu komisie o parlamentných voľbách 2019, e, európskych parlamentných voľbách, ktoré, kde by mala byť vymerená pozornosť zameraná na pripravenosť a odolnosť v týchto voľbách. Bude zaujímavé vypočuť si názor komisie, e, aké by mohli byť prijaté ďalšie iniciatívy. Veľký význam prikladáme tejto téme, ako e, viackrát vyzdvihla Európska rada vrátane e, novej strategickej agendy Inštitúcie EÚ a členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu, každý v rámci svojich kompetencií na ochranu demokratických procesov. Je potrebné sústredené úsilie EÚ a členských štátov, ale takisto občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Naša reakcia musí byť komplexná, zameraná na internú ako aj externú dimenziu hrozby. Od prijatia záverov rady v marci aby sa zabezpečili slobodné a férové eh, európske voľby. Eh, privítali sme voľný balík komisie a akčný plán a veľa sa toho udialo tak na strane inštitúcií, ako aj na strane jednotlivých členských štátov organizovanie pravidelných e, stretnutí e, z kooperačnej siete, e, slúži sa expertom na identifikovanie hrozieb, na výmenu informácií, takisto vytvorenie rýchleho informačného systému a kontaktných miest, kde vzdielajú informácie o informačných kampaniach, posilnenie strategickej komunikácie európskych hodnot a politík, posilnenie európskych e, médií, ekosystému európskych médií tým, že sa e, umožnia siete nezávislých e, preverovateľov faktov, takisto aktivity na šírenie povedomia, aby sa chránila integrita európskeho vládneho procesu spolu so súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou hodnotenie kybernetickej hrozby v volebnom kontexte a opatrení na riešenie a zachovanie integrity volebného systému. Spomínaná monitorovanie implementácie etického kódexu zo strany um, online platformiem a spolupráca s medzinárodnými relevantnými aktérmi. Toľko sa už udialo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, aby sme prispeli k tomuto úsiliu, rumunské predsedníctvo pripravilo na poslednú Európsku radu správu o boji proti dezinformáciám a o tom, čo sme sa ponaučili z európskych volieb. Keď budeme pokračovať v tejto práci, tak jednou z eh, hlavných priorít nášho predsedníctva je posilnenie odolnosti našej demokratickej spoločnosti voči zahraničnému zasahovaniu prostredníctvom koordinovaných a koherentných akcií vo všetkých oblastiach, relevantných oblastiach eh, politiky na zabezpečenie komplexnej bezpečnosti našich občanov. Chcem vyzdvihnúť, že všetka táto práca na ochranu našej otvorenej demokratickej spoločnosti sa musí zrealizovať eh, plne rešpektujúc základné právo našich občanov mm, vrátanie práva na slobodu prejavu. V tomto kontexte naše predsedníctvo prikladá veľký význam posilneniu schopnosti EÚ eh, v boji proti hybridným hrozbám a budovaní odolnosti v EÚ a v členských štátoch. Už v júli eh, bola vytvorená trvalá pracovná skupina rady s horizontálnym mandátom, a e, konala sa aj prvá schôdza tejto pracovnej skupiny. Je tiež e, podstatné naďalej rozvíjať partnerstva, najmä spoluprácu s NATO. Európske centrum excelentnosti v Helsinkách, e, centrum na boj proti hybridným hrozbám, tiež podporuje spoluprácu v tejto oblasti. Dezinformačné stratégie zahraničných e, a štátnych a neštátnych aktérov sa uplatňujú aj teda nielen na EÚ. E, čiže doplnkovo zriešenie tohto problému v rámci EÚ akčný plán proti dezinformáciám naznačuje náš veľký záujem o spoluprácu s partnermi v v východnom a južnom susedstve EÚ, ako aj na západnom Balkáne. Posilnenie médií, posilnenie informácií, e, digitálna gramotnosť, to sú kľúčové prvky v tejto e, súvislosti. Musíme spolu konať štrukturovaným a koordinovaným spôsobom, aby sme e, sa vysporiadali s týmito výzvami. Ochrana volieb je e, v jadre obrany našich európskych hodnot. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, mm. dámy a páni. Ďakujem pekne. Máme tu dvoch zástupcov komisie medzi nami, pani Jourová a pán King a začne pani komisárka Jourová. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, rešpekt demokracie, za základných práv a právneho štátu, to sú tri spoločné hodnoty, ktoré spájajú Európsku úniu. Nemali by sme ich brať ako samozrejmosť. Zvolená predsednička von der Leyen oznámila, že ochrana európskej demokracie bude pre jej komisiu prioritou. Vyzdvihla, že náš demokratický systém sa eh, dostáva pod rastúci eh, tlak tých, ktorí nás chcú rozdeliť a destabilizovať. Preto musíme urobiť viac, aby sme chránili eh, aby sme sa chránili pred vonkajšími vplyvmi. Šírenie dezinformácií a vplyv takýchto malých peňazí, skresovanie verejnej mienky, skresovanie rozpravy. To je to, čo môžu e, zahraniční aktéry e, zneužiť, aby manipulovali politiku, spoločenskú debatu a správanie v oblastiach ako je zmena klímy, e, migrácia, verejná bezpečnosť, zdravie a financie. Manipulácia tiež môže znížiť dôveru v vedu a empirické dôkazy. Ehm, konanie slobodných aferových volieb je prvom rade s zodpovednosťou členských štátov. Napriek tomu Európsky prístup je potrebný vzhľadom na cezhraničný rozmer tohto úsilia manipulovať demokraciu a vzhľadom na význam spoločného úsilia pri riešení hrozieb. To, čo sa týka jedného členského štátu, sa môže dotknúť všetkých členských štátov. Prosím som volebného balíka v septembri 2018 komisia prijala odhodlané kroky na podporu úsilia členských štátov chrániť integritu volieb a bojovať proti dezinformáciám. Pri implementovaní toho balíka komisia povzbudzuje aj národné siete, aby identifikovali najlepšie postupy na zvládanie rizika vo volebnom procese. Spolupráca medzi členskými štátmi eh, bola podporená aj novo vytvorenou e, s Európskou e, sieťou spolupráce pre voľby, kde bolo možné vymeniť si e, overené postupy a vytvoriť operatívne prepojenia medzi členskými štátmi. Sieť sa stretla pred európskymi voľbami 4 krát a prvé bilančné stretnutie sa konalo hneď po voľbách. Spojili sa tam zástupcovia národných sietí, ktorí mali plodnú výmenu informácií a tak medzi sebou, ako aj so zástupcami iných inštitúcií vrátane parlamentu a občianskej spoločnosti. Aktivity tejto siete sa vzťahujú na všetky aspekty tohto komplexné, tejto komplexnej oblasti, od e, budovania povedomia e, medzi občanmi, e, podpory platformiem až po mapovanie právnych nástrojov, ktoré sa dajú uplatniť na zahraničné financovanie. Takisto tam bol, bola realizovaná bolo realizované isté cvičenie na posenie odolnosti členských štátov proti uh, kybernetickým útokom. Uh, členské štáty vyjadrili uh, želanie pokračovať v práci tejto, týchto národných sietí a európskej siete aj po voľbách na podporu úsilia členských štátov zvýšiť odolnosť svojich volebných systémov. Naše predbežné hodnotenie implementácie tohto úsilia v kontexte nedávnych európskych volieb vlastne dosť povzbudivé. Koordinovaný postup EÚ pomohol zabezpečiť lepšiu pripravenosť a koordináciu v boji proti manipuláciám a dezinformáciám. Ako sa udiala aj v prípade predchádzajúcich volieb, aj teraz robíme veľmi podrobné hodnotenie konania volieb do Európskeho parlamentu. Takisto spolupracujeme s medzinárodnými partnermi prostredníctvom celého radu fór, vrátane NATO a G7 a spolupracujeme aj s individuálnymi štátmi. Zohľadňuje to, odráža to koordinovaný komplexný prístup demokratických spoločností k boju proti dezinformáciám a na posilnenie demokratických procesov. Medzinárodná spolupráca zabezpečuje, aby nástroje jednotné, jedinečné schopnosti všetkých aktérov konali e, spoločne na ochranu základných práv, najmä práva na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania. Ako už spomenal, spomenula zvolená predsednička komisie von der Leyen, komisia, ak bude potvrdená parlamentom, e, sa zameria na to, aby predložila Európsky akčný plán demokracie a riešila hrozbu externého zasahovania do našich európskych volieb. Ak bude e, potvr- ak budem ja potvrdená eh, vo svojej funkcii, naďalej budem pracovať na tomto pláne, budem, eh, budeme posilňovať odolnosť eh, systémov a posilňovať našu, náš boj proti šíreniu dezinformáciám, dezinformáciám. Je to dôležité pre slobodu prejavu, slobodu tlače. Je to dôležité na zachovanie mediálneho pluralizmu, čo chceme chrániť v ďalšej komisii. Vo všetkom tomto úsilí a opäť, ak teda budem potvrdená vo svojej budúcej úlohe, budem úzko spolupracovať s parlamentom, s členskými štátmi, s občanmi a s ďalšími zainteresovanými subjektmi, aby sme chránili a pozbudzovali demokraciu v Európe. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. A ďalší rečník z komisie je komisár King. Chair, uh... Pán predseda, kolegovia, ďakujem. Ja sa zamerám na uh výzvy z dezinformácií. Ako sme už počuli, žiaľ, počas posledných európskych e, volieb do Európskeho parlamentu nebola e, veľká e, kampaň dezinformačných útokov, našťastie. To však žiaľ na nešťastie neznamená, že e, tieto voľby neboli postihnuté dezinformáciou. Nie, e, sú mnohé správy z celej Európy o rôznych druhoch dezinformácií, Napríklad, aby sme si zobrali príklad z ďalšieho členského štátu, z Nemecka, e, sú e, výskumné správy, ktoré ukazujú, že e, online reklama jednej nemeckej strany predstavovala až 86 všetkej stranickej aktivity na Facebooku. 4 krát komentári, 6 krát vzdelania v porovnaní so všetkými ostatnými politickými stranami spolu. Mnohé z týchto e, lajkov a vzdelaní e, pochádza zo zhluku 80 tisíc e, podozrivých účtov, ktoré mali náhodné dvoj písmenové prvé a druhé mená, ktoré spolu lajkovali tento obsah Propaganda dezinformácie vo veľkom je žiaľ fakt nášho politického života. A keď e, platformy e, nevedeli zistiť, že tisícky e, účtov s náhodnými dvojpísmenovými menami sú podozrivé, tak máme problém. Musíme urobiť viac, aby sme robili spolu, aby sme uzatvorili priestor, v ktorom nepriateľskí a zlí hráči sa snažia dezinformovať a budovať našu odolnosť, aby sme e, im to stiažili a aby nám to umožnilo odolávať e, ich e, úderom. Preto my spolu s členskými štátmi aj s mnohými ďalšími partnermi pracujeme aspoň v štyroch oblastiach Poprvé, ako bolo povedané, my sme zriadili systém včasnej výstrahy, čím sme spojili inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pracovali spolu, aby zisťovali a riešili koordinované kampane dezinformácie. Pracujeme na posilnení tohoto mechanizmu a teraz robíme konzultácie, aby sme posilnili spôsoby výmeny informácií v členských štátoch medzi inštitúciami a aj platformami ako aj výskumníkmi z občianskej spoločnosti, aby sme vybudovali posilnené centrum pre výskum a analytiku dezinformácií. Po druhé, počas e, posledných dvoch rokov sme zmobilizovali e, spoločenstvo prevrhovačov faktov, výskumníkov a občianskú spoločnosť, e, ktorá analizuje tieto dezinformačné kampane a ktorá navrhuje, ako na to reagovať, aby sme e, posilnili e, účinok tejto spoločnosti. E, čo skoro zavedieme online európsku platformu, kde bude spojených viacero preverovačov faktov v rôznych členských štátoch a je to financované z európskeho programu ale tiež potrebujem, aby platformy zohrali svoju úlohu a aby poskytli pri e, zabezpečený prístup e, k údajom pre e, týchto prevračov faktov a výskumníkov, aby im umožnili robiť výskum a aby sme mohli umožniť e, rýchle reakcie, vždy samozrejme s rešpektovaním potrebných profesionálnych a etických štandardov. A tým sa dostávame k tretiemu bodu, na čom pracujeme. E, my tlačíme veľké internetové platformy, aby e, sa pridali k kodexu o dezinformáciách, ktorý už bol ustanovený a dokončili sme prácu na ňom v septembri minulý týždeň a Eh, tie eh, veľké platformy, ako je Twitter, Facebook, Google, Mobile a eh, ďalšie. Teraz sa k ním našťastie pridal aj Microsoft. Je to teda seriózna skupina ľudí a oni prijali zoznam 15 rôznych záväzkov a my sledujeme plnenie týchto záväzkov do polovice septembra, teda niekedy teraz títo signatári nám predložia svoje vlastné sebahodnotenie a potom budeme pracovať s viacerými dodavateľskými konzultantami, aby sme vypracovali nezávislé hodnotenie tretich strán o plnení týchto záväzkov do konca oktobra. A na základe týchto správ očakáme, že budeme mať prehľad v tom, ako stojíme pri naplnení tohto kodexu do konca oktobra. A posledný krok, e, naše plné hodnotenie e, dostaneme formou oznámenia komisie, ktoré sa e, plánuje, že sa bude publikovať začiatkom budúceho roku, keď skončia konzultácie s tými nezávislými expertami. Ako komisárka Jorová, ako ja, aj komisár Gabriel povedali viackrát, ak by sa tie výsledky ukázali neuspokojivé, tak myslím, že bude musieť e, zisťovať ďalšie konanie a ak to bude potrebné aj možnosť regulácie. A už bolo e, veľa návrhov, aj legislatívnych a iných, ktoré boli predložené v členských štátoch. Napríklad vláda Spojeného kráľovstva upravila svoje e, zámery e, v Bielej knihe o online škodách a vo Francúzsku sa snažia e, dať väčšiu zodpovednosť platformám internetovým a po štvrté, my pracujeme na tom, aby sme posilnili občanov a podporujeme mediálnu gramotnosť a zvyšovanie povedomia v spoločnosti o pozitívnom dopade e, politík Unie aj hodnot Unie, aby sme posilnili odolnosť našich občanov proti negatívnym e, faktom dezinformácie. Celkovo chcem povedať, že sme urobili dobrú prácu a prešli sme istú cestu, no úprimne ešte treba veľa urobiť. A preto, ako pani Obrova a ja s potešením vidím, že prichádza úca komisia, aj e, nominovaná komisárka, e, predsednička komisie zdôraznila dôležitosť tejto práce. Ako už bolo spomenuté, ak to bude potvrdené a bude to v programe, tak e, dezignovaná predsednička e, komisie povedala, že chce mm, spustiť program e, pre e, možné ďalšie aplikácie umelej inteligencie a tiež zákon o digitálnych službách, aby zmodernizovala povinnosti a záväzky online platformiem. A tieto snahy spolu s ostatnými, ktoré diskutujeme, budú kľúčom, ak máme zabezpečiť prosperujúcu, bezpečnú a demokratickú digitálnu bezpečnosť pre všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem aj e, za rozsiahle úvodné vystúpenia. Teraz e, dostanú slovo poslanci. A najprv pán Tomas Tové. Mikrofón vypnutý. No? Ďakujem eh, predseda rade, komisárom aj poslancom. Táto rozprava je o základných európskych hodnotách, o právnom štáte, o slobode, o eh, demokratických voľbách. Myslím, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament po tejto rozprave predstúpil s veľmi e, silnou rezolúciou. Je veľmi dôležité, že v Európe máme sa zasadiť za slobodné a demokratické voľby bez zasahovania zo zahraničných štátov. A žiaľ, to nie je dnešná situácia v Európe. A myslím, že je dôležité, aby Európsky parlament sa nebal veľmi jasne o tom hovoriť. Je to známe, že e, hlavne Rusko e, vykonáva e, intenzívnu informačnú vojnu proti Európe. Sú tam štátom platené médiá a ich fabriky na trolov, ktorí sa pokúšajú podkopávať demokratickú debatu v Európe, ale tiež vidíme ďalšie totalitné štáty ako Čína, Irán, Severná Korea, ktoré sa tiež pokúšajú oslabiť e, naše demokratické rozhodovanie. Myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúšali obhajovať naše hodnoty a zabezpečiť, že keď e, bude agresia proti našim demokratickým inštitúciám, tak musia byť aj dôsledky. Myslím, priatelia, že v tejto plenárke sa veľa v mnohých veciach nezhodujeme to sa nazýva demokracia a je to v poriadku, ale dôležité, aby sme sa zhodli na tom, že ak necháme demokratické rozhodovanie otvorené voči zahraničnému zasahovaniu, tak stratíme aj seba určenie a odhodlanie. A preto je dôležité, aby sme prišli so spoločnou rezolúciou v nasledujúcich týždňoch a zasadili sa o spoločné európske hodnoty. Teraz pani Katy Piri, Ďakujem, pán predseda, komisár, ministri, kolegovia. V demokracii e, slobodné a demokratické voľby sú kľúčové, ale nemožno ich považovať za samozrejmosť. V posledných rokoch e, milióny Európanov boli vystavených hromadnej kampane dezinformácie počas volieb v dôsledku e, zasávania Kybernetické útoky narastli na nevydanú úroveň s eh, prístupom eh, na strategické infraštruktúry a údaje. Financovanie politických strán z tretich štátov buď eh, obišli tieto pravidla, alebo ich porušovali v Taliansku. Bol posledný incident, kde sa zistilo, že Rusko financovalo právnika Matea Salviniho a tento e, parlament sa vyjadruje k takýmto zasahovaniam a som rada, že aj fínske predsedníctvo to prijíma ako jednu zo svojich priorit. Som hrdá, že skupina SAD e, získala širokú politickú podporu, aby táto dôležitá téma bola na programe tohto týždňa. A tiež e, s potešením som počula, že je tu široká podpora pre silné uznesenie, kde potrebujeme vážne odpovede, ako brániť e, tretím stranám podkopávať e, naše demokratické systémy, aby sme riešili túto výzvu účinne. Moja skupina navrhuje, aby sa zriadil osobitný parlamentný výbor, aby európska demokracia, v e, ktorej sú voľby vždy slobodné a spravodlivé, aj tak ostala a aby to opäť bolo samozrejmosťou. Monsieur Pán Pascal Durand. merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, na ovod ste vysvetlili, že európske voľby prebehli dobre. Vyjadrili ste potešenie, že neboli útoky. A ja sa tiež teším, že dobre prebehli európske voľby. No ale Voľby vo všeobecnosti a konkrétne európske voľby, to nie je všetká demokracia. A to, čo povedal pán King a pani Jorová, je, že naša demokracia, tak ako ju vnímame v Európe, je ohrozená. Je ohrozená práve týmito javmi, ako sú dezinformácie. Vy ste to oznamenali a správne ste to vyzdvihli, pán komisár. Ale je takisto ohrozená prostredníctvom financovania. Takisto to tu zaznelo, je veľmi dôležité povedať. E, ohrozuje financovanie politických strán. Čiže e, to je ten základ demokracie v Európe. Vieme, že zahraničné veľmoci, ktoré nechcú dobro Európskej únie, hovorili sme o Rusku, ale nie je to len Rusko. Rusko to je jasné, to je etablované, definované. Ale e, financovali viac než miliardov eur Mm, informačné prvky, eh, najmä teda pokiaľ ide o mm, politické strany, eh, ktoré sú na extrémnej pravici, tak vo Francúzsku, v Taliansku, ako aj inde. A musíme efektívne bojovať proti financovaniu politických strán a máme k tomu uznesenie, to uznesenie je veľmi dôležité. Dávame peniaze napríklad strátkom, oni majú 3 milióny eur ročne, 3 milióny možno 5, e, zvýšilo sa to, máte pravdu, pán komisár, ale z oči voči miliarde. Takže buďme seriózni. Dajme si nástroje na to, aby sme dokázali konať proti tým dezinformáciám. Dajme si tie nástroje na to, aby sme zakázali zahraničné financovanie, ktoré ohrozuje našu európsku demokraciu, naše politické strany a dajme si prostriedky na to, aby sme mohli byť technologicky nezávislí, pretože ak sa budeme musieť stále obracať eh, mimo EÚ, aby sme dokázali kontrolovať eh, túto situáciu, tak eh, budeme mať obrovské problémy s nezávislosťou a našou schopnosťou konať. Merci. Herr Bütikofer. Pán Bütikofer. Herr Präsident, verehrte Pán predseda, vážené predsedníctvo rady, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať e, fínskemu predsedníctvu rady za to, že e, túto tému berú tak vážne a chcem sa poďakovať aj komisii za to, že sa tak intenzívne venuje tejto téme. Európa, ktorá chráni, musí e, byť v prvej línii a ochraňovať svoje vlastné hodnoty, aj svoju demokraciu, aj európsku zvrchovanosť. A o to ide v tejto rozprave. Nemusíme len e, jednom smere byť obozretní. A e, nie sú preukazateľne pokusy o zasahovanie len z Ruska. E, sú také pokusy aj od pána Erdogana z Turecka a totalitné vedenie Číny by rado využilo ekonomické závislosti. A aj reakčné kruhy z USA sa už e, pokúsili sa e, miešať e, do európskej demokracie na náš úkor. Je to z veľkej časti veľký stred medzi autoritárskymi medzinárodnými snahami zasahovania do demokracie aby sme e, tento stred neprehrali. Nemôžeme len prizerať e, na to, kto sa chce e, nám do toho miešať, ale musíme tiež si uvedomiť, že v Európe vznikajú miesta štiepenia, ktoré sa snažia oni využiť. A to tiež patrí k obrane našej demokracie a zvrchovanosti. Pomenózy. Ďakujem. Ďalší je pán Kampomnózy. Ďakujem, pán predsedajúci to, čo sa tu dnes hovorí, je pomerne surrealistické. Na začiatku sa hovorilo o kybernetickej bezpečnosti. Samozrejme, to je pozitívne, je to dôležitá téma. to Izrael a podobne, akú rolu majú v tomto zmysle. Ale je tu niečo, čo sa možno tvári, ako keby sme mohli pokračovať v tej hre, tak ako to bolo pri tých deviatých hlasoch, e, o ktorých hlasoval, e, ktoré prispeli k zvoleniu pani von der Leyen. E, tie samozrejme prípady, o ktorých ste hovorili, nakoniec boli popreté na základe neskôršieho vyšetrovania a tak ďalej. To isté platí aj pre Taliansko. Máme tu súdy na to, aby objasnili veci. Ale o čo tu ide? E, e, o čo stojí za to vašou potrebou, ktorú tu preukazujete? Možno chcete obmedziť hm, slobodu internetu, nakoniec o tom svedčí aj rozpráva o e, autorských právach a podobne. Vy nechápete už voličov, občanov, Máme tu napríklad hlasovanie o Brexite, vás to prekvapilo, prekvapili vás americké voľby, prekvapili vás voľby do parlamentu. Jednoducho nechápete to, pretože ste sa uzavreli tu, a nemáte skutočne kontakt s realitou. A potom tu sú tie vaše dokumenty, jednak predsedníctva parlamentu. V roku 2018 ste dali 33,3 miliónov eur na to, aby ste vlastne ovplyvnili voľby. Takže aj vy e, chcete e, ovplyvňovať e, voličov. A robí to tento istý parlament Európsky parlament a zároveň hovoríte o tom, ako sa e, jednoducho snažia zasahovať e, do procesu externej veľmoci. Ďakujem. Ďakujem vám. Číny Nikola. E, pán Nikola Prokačíny. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím, plne súhlasím s obsahom tohto uznesenia, ale nesúhlasím s týmto obsesívnym hľadaním a kompulsívnou snahou zo strany Európskeho parlamentu, aby našiel nejakého nepriateľa. To jednoducho nechápem. Ja to lepšie vysvetlím. Podľa mňa je potrebné obhajovať e, bezpečnosť e, demokratickej spoločnosti, e, spoločnosti sociálnu bezpečnosť, ekonomickú bezpečnosť a to samozrejme prostredníctvom čo najlepších legislatívnych nástrojov aj napríklad revolúcia 5G, ktorá sa blíži. E, to treba riešiť veľmi opatrne, treba dobre vyberať e, ekonomické subjekty, ktoré sa tam na tom budú e, podielať, ale ja teda chápem obsah tohto uznesenia, ale tá metóda mi uniká. Mali by sme sa zamerať skôr na posilnenie európskych agentúr, ktoré sú kompetentné v tejto oblasti a nie, aby sme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 Pán Radakovský, Miroslav. E, pán e, predseda, ja nie som Radakovský, ja som Ralačovský, ja som Slovák, e, Radačovský. Kolegyňa a kolegovia. Po vypočutí si a po preštudovaní správ ohľadom dezinformácií a hybridných vojen som nadobudol dojem, ako by sme mali všetci obliecť uniformy, nasadnúť do lietadiel, zautočiť na Moskvu. Nepovažujem za správne že by tak v tejto správe ako aj v iných správach sa za primárneho nepriateľa európskej únie považovalo za rusko. rozdeľovanie európy na východ a západ je neprípustné je to cesta do pekla. európania nie sú čerti európania sú homo sapiens. už veľkí ľudia európy charles de gaulle michail gorbačov ján pavol ii hovorili o európe od uralu k la manchu. rozdeľovanie európy sankciami raketami je neprípustné je neprípustné a pamätajme na históriu milióny umučených židov v koncentračných táboroch milióny umučených slovanov to bolo dôvodom delenia európy na východ a západ. európsky dom je jeden a spoločný. takéto správy sú neprípustné pretože sú pre militantov militantne naladených ľudí a viete k čomu to v histórii viedlo. it is all. thank you. Ďakujem, pán eh, Radačovský. Ospravedlňujem sa. Eh, trvá to, kým sa naučíme mená nových eh, kolegov. Dúfam, že sa zavďačím kolegyne Karoline Enstadler. Ďakujem. Pokus ovplyvňovať rozhodnutia a voľby v Európskej únie E, už e, nie je jav, ktorý e, možno priradiť science fiction romanom. Po manipuláciách volieb v USA aj v Francúzsku nastal tento jav aj v Rakúsku. Pred pár týždňami nastal hackerský útok na centrálu Rakúskej ľudovej strane. Nepredstaviteľné množstvo údajov 1,3 GB bolo ukradnutých a asi aj ďalej odovzaných, a to týždeň pred voľbami do parlamentu. Podstatné je e, neprestrelné vyšetrenie tohto a e, policia e, pochybuje o pravdivosti, o pravosti tohoto útoku, no pre vyšetrovateľov už je jasné, že išlo o dobre vzdelaných a profesionálnych hackeroch a stopy vedú do zahraničia a keď ide o takýto ťažký útok, nejde len o útok na rakúsku ľudovú stranu, ale aj e, na demokraciu celkovo. Dezinformácie e, bránia e, slobodnému tvor, slobodnej vôli a slobodnému rozhodovaniu pri voľbách. A o tom je dnešná debata a k tomu aj nasledujúca rezolúcia, pretože tu platí, že treba hľadať európske riešenia aby sme eh, chránili naše voľby pred eh, zločineckými mocnosťami a ide o mm, ochranu našich hodnot a nášho spôsobu života v Európe a túto musíme dôrazne a všetkými prostriedkami obhajovať. Hm. Srdečná vďaka, pán Benifej. Ďakujem, pán predseda. Je čoraz viac súdnych vyšetrovaní a investigatívnych článkov novinárov, ktorí poukazujú na zasahovanie e, cudzích možnosť, e, mocností do volieb, najmä Ruska, ale aj iných a v podstate to poškodzuje e, volebnú, volebnú rozpravu v Európe. Pozrime sa napríklad na príklad Národného frontu v roku 2014 alebo napríklad zasahovanie Ruska do volieb v Taliansku vplyv na zvolenie e, Ligy Severu a Matea Salviniho. A v podstate e, o tom ani e, nikdy nevypovedal pred súdom. A treba jasne ukázať na túto destabilizáciu Európy. Dnes niektorí európsky politici sú v podstate takými národnými vykonávateľmi týchto manévrov. E, Stavajú sa do pozície zástupcov ľudí, ale v podstate zastávajú záujmy zahraničných možností, mocností. Sú to v podstate také bábky, sú to vlastne nebez, nepriatelia E, našej suverenity. Marie Le Pen, Salvini a podobne e, e, luhajú a postupujú proti záujmom Európy. Tento parlament vytvoril osobitný výbor, ktorý by mal práve sledovať takéto zasahovanie a aby zabezpečil slobodnú a demokratickú volebnú debatu a E, nakoniec tí, ktorí e, pomáhajú týmto mocnostiam, budú volaní na zodpovednosť tu v parlamente aj inde. Ďakujem. Kolege. Ďakujem, pán kolega Tudorake Dragoš. E, Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať pani komisárke Jorovej a komisárke King za to, čo povedali na začiatku. A vo všeobecnosti e, chcem e, oceniť snahu Európskej komisie bojovať e, proti takémuto zasahovaniu. Musíme sa pripraviť na to, aby sme riadili rizika, ktoré sa týkajú týchto volebných procesov. A súhlasím, to všet, súhlasím s kolegami vrátane pána Duranda, že by sme mali lepšie financovať tie štruktúry, ktoré už máme, tak aby sme mohli bojovať proti zasahovaniu zahraničných mocností, ktoré systematicky podkopávajú koheziu na národnej aj celoeurópskej úrovni. Komisárka Kim eh, na Líbe nás eh, varovala minulý eh, komisár King nás varoval minulý týždeň na stretnutí Líbe, že sa zdvojnásobila snaha o takéto zasahovanie a ten počet útokov na sociálnych médiách narastol a to napríklad až o 20 miliónov v prípade Facebooku, musíme e, sa zaoberať tým, čo sa dá urobiť v rámci legislatívnych návrhov. Ďakujem pani kolegyňa Terry Reintke. Ďakujem, pán predsedajúci. E, žijeme v stabilných, odolných, liberálnych demokraciách. Pred desiatimi rokmi by som pravdepodobne podpísala e, tieto vyhlásenia za všetkých e, poslancov Európskeho parlamentu a povedala by som, že toto sa už nikdy nezmení, ale dnes už mám troška väčšie starosti a bola by som opatrnejšia, keby pri tomto tvrdení stále máme odolné robustné demokracie, ale tieto demokracie sú pod útokom. Disinformácie sa šíria, napríklad sa zameriavajú na minority a marginalizované skupiny. Sú tu kampane proti napríklad sexuálnym reprodukčným právam alebo istambulskému dohovoru a tie sú financovanie Ehm, z nejasných eh, kanálov, eh, z cudzích peňazí a nie len z Ruska, ale napríklad aj zo Spojených štátov. A tieto taktiky už ukazujú aj svoje dôsledky. Tieto, toto destabilizovanie sa ukazuje na našich rozhodovacích procesoch. Musíme sa teda postaviť za svoje práva a demokracie a musíme posilniť občianskú spoločnosť a takisto podniknúť kroky, aby sme chránili možnosť diskutovať bez toho, aby sme podkopávali e, základ demokracie a to je sloboda slova. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Sári, Laura. E um Ďakujem, pán predsedajúci. Európska únia by mala posilniť slobodu slova ak skutočne máme e, posilniť demokraciu. Je pravda, že Rusko, Čína a Spojené štáty chcú mať vplyv na európske voľby. Pred niekoľkými rokmi e, prezident Obama e, chcel ovplyvniť britský národ, pokiaľ ide o obchodné dohody, tak aby teda hlasovali podľa neho správne. Samozrejme, e, treba si uvedomovať, že sú zahraničné síly, ktoré ovplyvňujú európske voľby, ale e, Európania samozrejme majú svoj vlastný rozum a spoliehajú naň. E, bohužiaľ, nacionalistické strany posilňujú, pretože európsky občania chcú zastaviť ilegálnu imigráciu, chcú zastaviť islamské sily, chcú ochraňovať kresťanské hodnoty, hranice, európsku kultúru a národnú kultúru. Chcú chcú jednoducho postaviť svojich ľudí na prvé miesto bez ohľadu na to, čo si tie mainstreamové stra- strany myslia. A ľudia sú jednoducho sklamaní, chcú ochranu a preto hlasujú e, pre nacionalistické strany. Liberálne strany teraz strácajú politický vplyv a musíme akceptovať, že národné a nacionalistické strany e, získavajú pôdu, lebo jednoducho ľudia pre nás chcú, nás chcú voliť. E, vy chcete vytvoriť politicky korektnú Európu, pracovné skupiny, e, ktoré vlastne vykonávajú cenzúru internetu. A chcete hovoriť ľudí, ľuďom, čo by si mali myslieť, ale demokracia nie je v kríze. Demokracia nezomrie, ak liberáli nevyhrajú voľby. Ďakujem. Pána... Ďakujem, pani Anna Fotiga sa prihlasila. Ja chcem oceniť všetky opatrenia v portfóliu eh, komisárky Jorovej a komisára Kinga ale zároveň e, chcem e, počiarknúť, že diskutujeme o externom aspekte e, vzťahov Európskej únie, to znamená o cudzom zasahovaní do našich demokratických procesov. Áno, musíme posilniť odolnosť a um, demokraciu, ale takisto musíme vedieť, aké politiky sledujú externí aktéry Počas 8. E, legislatívy sme e, predložili správy, ktoré sa toho týkajú. Išlo najmä o Ruskú federáciu, ale aj o aktérov ako Čína, Irán, Severná Kórea a podobne. Ich konanie e, sa v podstate malo formu informačnej vojny. Veľmi často to bolo ušité na mieru vo vzťahu ku konkrétnemu členskému štátu Takže budovanie spolupráce je veľmi dôležité, ale na to, aby sme mali úspech, musíme vedieť, aké sú tie jednotlivé politiky a narratívy. Chcem e, pochváliť Stratkom East v rámci ESVČ. E, e Ďakujem. Pani Alexandra Leslie Phillips. Systems, social media. Tieto systémy, sociálne médiá a mhm. kampane otvárajú dvere eh, ľuďom, ktorí chcú eh, zničiť demokraciu v celom demokratickom spektre, ale takisto je tu apetít po všelijakých konšpiráciách eh, na delegitizomizovanie volebných výsledkov, pretože niekomu tie výsledky nevyhovujú. Videla som obidve kampane za Brexit obvinené, teda všetky tieto obvinenia boli sa ukázali byť e, nepravdivé, boli zamietnuté. Moja vlastná strana, e, e, o ktorej bolo tvrdené, že dostala zahraničné prostriedky, bola predmetom razie, ale nenasí sa žiadne dôkazy a ten zoznam môže pokračovať. Je mi absolútne jasné, že najväčšou hrozbou demokracie je oportunizmus a konšpirácie, ktoré robia politici e, proti kampaniam, ktoré im nevyhovujú. Je to nezospovedné, vytvára to nedôveru voličov a vedie to k extrémizmu. Tak ako ten, e, kto e, stále tvrdil, že niečo sa stane, musíte si najprv overiť svoje fakty, kým dospiete k nejakým nesprávnym záverom. Ďakujem pekne. No, je tu viacera modrých kariet. Pani Ward sa prihlásila ako prvá o slovo. Pani Ward. Ďakujem pekne. Mohla by eh, sa pani Philips vyjadriť k tej tajnej kampaňovej práce, ktorú urobila, aby e, teda Cambridge Analytica Ehm, ovplyvňovala ehm, kenské voľby. Ja som tam bola pozorávateľkou za tento parlament a takisto ehm, klamala o svojej účasti na tejto kampani. Cambridge Analytica si najala strana prezidenta v Keni snažili sa zvrátiť verejnú mienku, došlo tam k mnohým politickým vraždám a uväzneniam uh, protivníkov. Vypadol mikrofón. UK's referendum so, on EU membership. Stop, your time is over. Váš čas vypršal, hovorí predseda. kolegyňa je presne stelesním toho, čo som práve povedala. Ja som pracovala pre britskú konzultačnú firmu ako freelancer a to vie, že e, to bolo až po mnohých rokoch e, po americkej volebnej kampane. Je zvláštne, že sa ma to pýta teraz a má e, svoje informácie z konšpirátorov na Twitteri ktorí chcú šíriť dezinformácie. Ja som hrala na prácu, ktorú som urobila pre progresívneho afrického prezidenta. Táto práca je zaznamenaná a ak toto neslúži politickým cieľom, tak prečo neprišla ku mne do kancelárie? Thank you. Our next... Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Kovačev. Ďakujem pekne, pán predseda. Demokracia znamená slobodu, pluralizmus názorov, avšak keď je tu snaha meniť demokraciu na niečo iné, alebo ak je tu útok proti zvrchovaným štátom, tak e, samozrejme bola prekročená istá hranica a vedie to k eh, strate tolerancie. Potom teda mám otázku, že ak budeme v tomto parlamente hlasovať, znamená demokracia aj slobodu klamať? Je lož súčasťou slobody prejavu? Nemali by sme byť naivní, mali by sme si uvedomiť, eh, aké sú vážne hrozby z tretich krajín. Bulharsko je iba z jednou, kraj- jednou z krajín, kde v roku 2015 eh, boli útoky na eh, našu centrálnu volebnú komisiu a aj ďalšie inštitúcie. Avšak toto je iba príklad toho, že niektoré spoločnosti, niektoré krajiny sa snažia podkopať našu, naše krajiny inú alebo rôzne organizácie, falošné účty na sociálnych médiách vedú koordinované e, útoky proti EÚ a maskujú to e, za témy ako kultúra, náboženstvo a tak ďalej. Demokracia by mala mať nástroje, aby sa mohla chrániť a apelujem na to, aby sme sa postavili týmto hybridným hrozbám. Ďakujem pekne. Eh, akceptujete modrú kartu? Otázku pani Grapiny. Nech sa páči pani Grapiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kovačev, vy ste z Bulharska, ja som z Rumunska a chápem eh, veľmi dobre, čo ste povedali, je to dôležitá téma, ale ako člen Európskeho parlamentu vidíte nejaký spôsob, ako vyriešiť ten problém, o ktorom ste hovorili a zároveň chrániť slobodu prejavu, e, brániť zasahovaniu do volieb. Aké riešenie dokážeme identifikovať pre tie problémy, ktoré ste tu nadniesli? Ako to môžeme vyriešiť dnes aj pre budúcnosť? Ďakujem pekne, pán Kovačev. Áno, je to taká všeobecná otázka, čo robíme spoločne e, koordinovanie s Európskou komisiou, s radou, s členskými štátmi. Iba takto dosiahneme Mm, zamedzenie týchto, alebo obmedzenie týchto dezinformačných krajín z tretich krajín, ale aj zvnútra EÚ. E, dobrým krokom vpred je žiadať od týchto platformiem, aby dodržiavali istý etický kódex, aby podporovali e, dobrú objektívnu žurnalistiku, aby napríklad e, bolo tam dobré odborné vzdelávanie pre novinárov a tak ďalej. Ale jednoducho demokracia potrebuje imunitný systém. Rečník bol prerušený. Ďalším rečníkom pán Klod Moráš. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes žiadame, aby sa na európskej úrovni prijali prísnejšie opatrenia, aby sme hájili voľby proti vonkajším zásahom, proti manipulácii, aby sme bojovali proti dezinformáciám tak offline ako aj online. Robíme to preto, že Fakty nám naznačujú, že sa to naozaj deje Ja chcel by som všetkým tu v parlamente povedať vrátane e, tých nových poslancov, že to robíme už nejaký ten mesiac. E, komisár naznačil, že mm-hmm. už boli prijaté opatrenia, predsedníctvo sa k tomu pridalo. My v našej politickej skupine chceme e, aby sa vytvoril špeciálny výbor, ktorý prehlbí túto aktivitu. Robíme to preto, že členské štáty nie sú dostatočne odolné Máme dva veľké problémy, e, ktoré vysvetlím. Jednak občania hlasujú vo voľbách, e, kde máme extrémne pravicové strany, vidím to vo vlastnej krajine, ktoré sú financované a dostávajú úvery zo zahrani- od zahraničných štátnych aktérov. A po druhé, máme hlboké zasahovanie do volieb tak offline. Um, zábezpeky sú potrebné, aby sme bojovali proti takýmto nekalým vplyvom. A takisto Ehm, falošné účty musia byť odstranené zo sociálnych médií. Tieto praktické opatrenia treba prijať a treba ich prijať teraz. Pán Šimečka. Je ešte na ceste? Je ďalším rečníkom. Eh, pani ministerka, eh, pán komisár, eh, naozaj zasahovanie zahraničných aktérov do demokratických volieb dnes už nie je nič, nič nové, nie je to nová hrozba. Už sme niekoľko zažili takých volieb, do ktorých zasiahli tieto dezinformačné kampane s cieľom e, rozdeliť spoločnosť polarizovať ju a ovplyvniť tým preferencie voličov. to neznamená že to môžeme akceptovať a ja som rád že aj fínske predsedníctvo e, aj komisia sa s tým chystá e, ďalej pracovať lebo naozaj je to niečo čo ohrozuje samotnú podstatu demokracie pretože bez zmysluplnej debaty diskusie opierajúcej sa o fakty neexistuje žiadna demokracia. zároveň ale treba povedať že to skutočné riziko nie je iba zopár konšpiračných webov alebo ruské peniaze ale aj politici ktorí účelovo s dezinformáciami pracujú využívajú tieto taktiky a túto emóciu či v mojom regióne v strednej európe sú to dokonca niektorí aj premiéri ktorí verejne opakujú konšpirácie pracujú s nimi a útočia na politických súperov alebo menšiny alebo európsku úniu a to je ešte toxickejšie pre demokraciu. ďakujem. Pán, Ensley. Sloboda, férovosť a transparentnosť to sú základy, na ktorých je vybudovaná demokracia ale v nedávnych rokoch e, boli tieto princípy e, predmetom útokov. Veľké peniaze e, podporili pravicový extrémizmus, nemajú miesto v modernej inkluzívnej spoločnosti. Zasávanie dovolieb a dezinformácie otravili verejnú debatu, šíri sa tu nenávisť s cieľom rozdeliť naše spoločenstvo a podkopať dôveru v naše systémy. Ale toto uvrhlo napríklad moju krajinu do ústavnej krízy práva a blaho miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve a aj mimo uh, Spojeného kráľovstva sú ohrozené. Predseda uh, z dolnej snemovne uh, povedal, že naša demokracia je ohrozená a volebné procesy sú absolútne nemoderné, nedostačujú pre moderné, moderné časy. Nemôžeme tu len sedieť a odvrácať pohľad od toho, ako zásadné hodnoty, základné hodnoty tejto inštitúcie, všetkých našich parlamentov sú e, pod palbou tých, ktorí chcú zničiť demokraciu pre svoj politický či finančný prospech. Potrebujeme robustnejšie, právne záväznejšie ochrany, aby občania boli súčasťou tohto rozhodovacieho procesu, aby nerozhodovali iba tí, ktorí majú najviac peňazí. Ďakujem. Poprosím vás o dve veci Jednak aby sme trošku viac dodržiavali rečnícky čas. Myslím si, že poprvýkrát, keď vyprší rečnícky čas, e, zaklopem teda dvakrát, e, ak sa to preťane o 5 minút, ukončím prejav a dokon, teda, ak sa dokončí veta, tak vtedy a preťahne sa rečnícky čas, e, tak to ukončil. A takisto s tými modrými kartami musíme zaobchádzať trošku reštriktívnejšie. Eh, pretože už eh, máme trošku sklz. Ale povedal som to až teraz, takže sa ešte pýtam, či akceptujete modrú kartu pani Deluci. Eh, modrá karta minúta. Ďakujem pekne za rečnícky čas. Ja som sa opýtal, či to akceptuje. Akceptujete tú modrú kartu? Neakceptuje? Ďakujem. Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Jean-Paul Garo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Etický kódex eh, proti dezinformáciám, ktorý prijala Európska komisia, eh, sa chce zamerať na slobodu prejavu a otvorený internet. Toto je napísané v texte. Tento eh, etický kódex bol schválený tak Facebookom, Twitterom, ako aj Googlom. Títo poskytovateľia majú byť zodpovední za obsah toho, čo zverejnia surfery na internete a teda neváhajú cenzurovať aj slova, ktoré by mohli byť považované za dezinf- mm, ako dezinformácia. Všetci vieme, že internet môže byť dobrým slovom, ale zlým pánom a mm, niekedy sa e, pod lúžkom boja proti dezinformáciám ani e, netostane týmto mm, poskytovateľom nejakého varovania a stiahujú sa e, stránky nie preto, že by to boli nejaké fake news, ale preto, že nezdielajú názory mainstreamu, ale dokonca aj informačné denníky sú cenzurované ako vo Francúzsku. Napríklad Facebook zrušil článok Media Valor Actuel, kde hovorili o propagande vo francúzských vo francúzskej televízii v prospech migrantov e, a tento článok bol označený za nenávisný. Cesta do pekla je vždy vydlaždená dobrými úmyslami a môže aj ten najlepší úmysel viesť k najhorším výsledkom. Čiže keď chceme bojovať proti nesprávnym informáciám, falšným informáciám, nesmieme e, do, dospieť k tomu, že si vybodujeme také ministerstvo pravdy, ako mal George Orwell vo svojom románe 1984. V roku 2019 je veľké pokušenie e, vytvoriť E, systém, ktorý za každých okolností E, zastaví nárast e, tých, e, ktorí označujú s opovrhovaním za populistov. Cenzúra je jeden z prostriedkov, ktorý sa používa na, vo všetkých totalitných režimoch. Aj v tomto parlamente bol vytvorený akýsi kordón, ktorý má brániť všetkým týmto poslancom, aby sa dostali k nejakej zodpovednosti. No napriek tomu my budeme pokračovať našom boji e, v súlade s e, nádejmi ľudí, ktorí nás volili. Ďakujem pekne. Ďakujem. Asi sa nedonieslo všade, že e, modré karty nebudú v rámci tej istej politickej skupine, takže tú modrú kartu teraz ani nebudem oznamovať. Prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Buxa de Vilalba. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, strana, ktorú zastupujem Vox, je radikálne proti akémukoľvek zahraničnému zasahovaniu do vnútorných vecí našich štátov. My e, veríme v zvrchovanosť e, štátov a národov a e, Myslím, že opäť e, tu máme v tomto parlamente ďalšie politické možnosti, aby sme obhajovali zvrchovanosť e, a pokiaľ to nebude e, upravené ako pojem v Európskej zmluve, tak žiadam, aby sa nehovorilo o zvrchovanosti EÚ, ale o zvrchovanosti členských štátov. Nepačí sa nám ani to, že Rusko zasahuje do volieb, ani že pán Macron podporuje alebo e, kritizuje pri e, voľbách v Španielsku jednu či e, druhú stranu. A ne, myslíme si, že toto je výhovorka, aby ste zriadili Komisiu pre pravdu, ako v Orvelovom 1984, ktoré nám budú na nadnárodnej úrovni hovoriť, čo môže občan ktorého členského štátu povedať. Ďakujem. Máte, niekto sa hlási s faktickou pripomienkou? Áno, pán predseda. E, tu v pléne e, roz, máme rozpravu o nových e, zdrojoch hrozby a vidíte, že skupina Brexit teda sa vám zdalo, že je súčasťou ID, ale to je fake news, takže myslím si, že E, nie je dobre pre demokraciu, že nedostali e, príležitosť položiť otázku modrou kartou. Ďakujem. Pán kolega, o modrých kartách rozhoduje predseda a sú na to jasné pravidlá, e, ktoré upravujú, ako sa používajú modré karty. Preto som to zamietol. A ďalším rečníkom je pán Leners. Ehm, Ďakujem, Um, Ďakujem slobodné a spravodlivé voľby sú základom demokracie a musíme ich chrániť a každý, kto sa snaží podkopať tieto základy, eh, musí eh, mu byť v tom bránené. Eh, ak si predstavíme budúcnosť, kde mm, bude ešte viac online interakcií než teraz, eh, tak aj boj proti deepfake eh, bude ešte náročnejší. Ako odlišiť fake news od reálnych správ? Eh, v roku 2020 ľudia možno budú dostať viac fake news než reálnych správ. A naozaj ide o veľa. Sú na Facebooku, na ďalších son, sociálnych médiách a tí musia zohrávať dôležitú úlohu. A Nemám pocit, že by naozaj chceli úprimne spolupracovať tieto platformy. Robia to tak, ako ja som si kedysi robil domáce úlohy v škole. Urobia len toľko, aby teda nemohli byť kritizovaní, ale neurobia nič naviac. V boji proti dezinformáciám eh, musia sa intenzívne <clears throat> zapojiť. Bude jasné, že eh, musia byť trest, musia tam byť aj tresty a potrebujeme riadnu reguláciu. V mnohých európskych krajinách sa pripravuje legislatíva alebo sa uvažuje nad legislatívou a mali by sme zabezpečiť harmóniu. Zatiaľ, čo máme 28 rôznych pravidiel v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán kolega. Silva Pereira. Vypnutý mikrofón. Predseda rozhoduje, či príjme modrú kartu a po druhé je to otázka osoby, na ktorú sa tá modrá karta obracia, či tú modrú kartu akceptuje. A ja som takéto rozhodnutie prijal. Nasleduje pán Silo Pereira. Hmm, pán predsedajúci, manipulácia verejnej mienky prostredníctvom šírenia eh, falošných správ na sociálnych eh, sieťach eh, a to je čoraz viac sofistikované. A to je jedna z najväčších hrozie pre naše demokracie a je to nástroj na dosahovanie obskúrnych politických záujmov, ktoré prichádzajú veľmi často zo zahraničia Takže plán na boj proti dezinformáciám, ktorý, s e, ktorým prichádza Európska komisia, je dobrá iniciatíva, podobne ako tie platformy, e, ktoré šíria, a tie platformy, ktoré šíria dezinformácie, by mali byť volané na zodpovednosť. Samozrejme, aj novinári musia plniť svoju úlohu, presne informovať a poukazovať na falošné informácie. Tieto hrozby vyžadujú odpoveď a reakciu, ktorá zodpovedá okolnostiam. A tento parlament aj komisia by eh, mala umožniť eh, posilnenie našej demokracie. Ja práve preto budem voliť eh, za túto správu. Ďakujem. Vážená pani ministerka, vážený pán komisár, spomínali ste posledné voľby, že boli e, tam pokusy o destabilizáciu, o zásahy štátnych a neštátnych e, aktérov, viacerí kolegovia to spomínali. A bolo to bezprecedentné. Pán Julian King, e, pripomenuli ste, že tu bolo desiatky tisíc falošných účtov, ktoré podporovali obrovskú dezinformačnú kampaň. Pani Vera, Viera Jourova, pán Julian King, prijali ste v septembri 2018 iniciatívu spolu s členskými štátmi, aby ste vybavili Európu e, v boji proti dezinformáciám a proti kybernetickému zločinu, ale to nestačí. Aké sú ďalšie etapy, ďalšie iniciatívy, aby ste posilnili konvergenciu stratégií e, jednotlivých štátov? Ako tiež posilniť úlohu a e, prostriedky Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. A napokon naša skupina podporuje vytvorenie Európskej agentúry na ochranu demokracie proti útokom. Ste pripravení podporiť takúto iniciatívu? Ďakujem pekne. Ďakujem. Je tu ešte pripomienka k rokovaciemu eh, poriadku. Pán Vivier. Pán predseda, musím sa vrátiť ešte k tomu právu predsedu e, zasadnutia, ale vy ste e, svoje rozhodnutie odmietnúť modrú kartu odvinuli od toho, že to boli poslankyne za našu skupinu, to je chyba, čiže to je fake news. A e, pričom máme tu rozpravu o boji proti falošným informáciám. Ja som k tejto otázke už zaujal postoj a bol som o tom takto informovaný. Môže sa stať, že pri tej otázke išlo o nejaké nedorozumenie. No ale poďme teraz ďalej v programe. Pani Gregorová. Thank you, dear Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, pani kolegyne, kolegovia. Dezinformačné kampani hybridné hrozby, informačná vojna, moderný konflikt, sa dostávať do nových oblastí. Liberálna demokracia, slobodné férové voľby sú používané proti nám. Využívajú to zahraničné sily z stále efektívnejšie a silnejšie. Musíme vytvoriť funkčný o, e, systém uh, ako súčasť našej defensívnej stratégie, funkčný osašujúci systém, ale musíme uh, byť naďalej obozretní voči opatreniam, ktoré mohli zničiť základ nášho demokratického systému. Sloboda prejavu, nemôže byť definovaná komerčnými monopolmi. Je to príliš hodnotné na to, aby to definovali online platformy a nejaké uh, nahrávacie filtre. Musíme bojovať proti zasávaniu do volieb a proti propagande, ale technológia, ktorá umožňuje mm, predvídanie správania a masovú manipuláciu, ohrozuje samotný základ slobodných a férových volieb a musíme aktualizovať našu legislatívu, aby sme chránili európskych občanov. Ale vzhľadom na demokratické princípy, ktoré sa snažíme chrániť. E, poďme konečne do 21. storočia. Ďakujem. Frau. Ďakujem. Pani Kristýna Anderson. Herr Präsident. Vážený pán predseda, ctené kolegyne a kolegovia, hovoríme dnes o akčnom pláne Komisie EU v boji proti šíreniu dezinformácií. Je to v podstate nejaký vtip. Práve komisia e, si myslí, že E, je tá práva na boj proti fake news, pričom ona je e, centrálou e, produkcie všetkých produkčných priestorov mm, fake news. Európsky občania na 64 stranách si môžu prečítať, aké prínosy má EÚ EU a euro. Na strane 16 sa napríklad píše, že vďaka peňažnej politike ECB členské štáty v roku 2016 ušetrili 50 miliard eur to je fake news, pretože to je vedomé zavádzanie Európanov, aby e, sa zastrelo to, že to oslav, tá oslavená úspora je popravde vyvlastnenie ich majetku. Je to tragický, e, výnimočný prípad? Nie. Keď predsednička komisie e, vo svojej vlastnej agende za Európu píše, a citujem, pre moju generáciu Európa predstavovala sľub e, e, mieru, blahobytu a jednoty a e, vyjadrili sme to slobodnou menou, voľným pohybom a rozšírením. Tak to je úplne matka všetkých fake news kampaní. Mier a blahobyt nám slúbili, dostali sme EÚ byrokratický blázinec, kde e, politická elita absolútne vzdialená od občanov, e, šialeným regulovaním všetkých šikanuje, a manipuluje. To, čo Európania e, považujú, e, to, to čo si myslia o tomto vynútenom zväzku, e, to sa dozviete všade tam, kde sa ich pýtate, vo Francúzsku, v Grécku, v Írsku a Briti vyjadrili svoju nespokojnosť. Ale akčný plán komisie je správny a dobrý a preto ho podporíme a ja dnes začnem. Pani kolegyňa Anderson, je tu modrá karta pána Mandla. Príjmete ju? Pán Mandl? Nie? Najbliž... A pán Bütikofer sa ešte hlasí? Herr Präsident. Pán predseda, k rokovaciemu poriadku. Pani Anderson práve vypadol mikrofón. Pani andersson práve nazvala tento parlament byrokratickým blázincom, čo je urážka Európskeho parlamentu. Ja vás prosím, aby ste si pozreli e, zápisnicu a podľa toho zareagovali. Za tento podnet že ste to tak pozorne sledovali. Ehm, ďakujem. Nasleduje pán Weimers. Ďakujem pekne, pán predseda. Zahraničné zasahovanie do demokratických procesov je e, samozrejme odsudenia hodné, ak zasahuje Kreml do financovania európskych strán, e, ako aj tí, ktorí zamestnajú eh, bývalého eh, predsedu vlády sociálno-demokratického, aby loboval za Nord Stream. Ale takisto, ak sa uplatňujú hm, daňové prostriedky, eh, na ovplyvnenie výsledku európskych volieb. Toto je dokument z vedenia Európskeho parlamentu, ktorý ukazuje, ako sa naplánovalo vynaloženie 350 miliónov korún na napríklad sponzorovanie lobistických skupín, kampaní, ako toto je Európa pre mňa, s cieľom, e, aby eurofederalisti e, hlasovali vo voľbách a aby sa znížil vplyv skeptikov, e, ktorí uprednostňujú národné štáty pred federalizmom. Čiže toto je tiež nepripustné zasávanie demokratických procesov. Buďme teda konsekventní. Ďakujem. Danke. Ďakujem. Pán Sikorsky. Panie przewodniczący. Pán predseda, toto je moje prvé vystúpenie v tejto sále a preto sa teším, že mi pripadol taká dôležitá téma, pretože som som bol obeťou skupiny Fancy base a dostával som e, tie isté e-maily ako pán Podesta v Spojených štátoch a vieme, aký to mal vplyv na tamajšiu volebnú kampaň. Boli tu už príklady vonkajšieho zasahovania do politiky Francúzska, Veľkej Británie, v Taliansku. Aj v mojom štáte sa nedávno objavila knižka renomovaného novinára pana Gžegoža Žečkovského pod e, titulom um, Spoločný analfabet a chcem, aby e, sme vážne brali tieto znepokojujúce informácie o zahraničnom zasahovaní do poľskej politiky. Čo e, máme robiť? No, predovšetkým, čo nemáme robiť? Predpokladám, že politizovanie médií, ktoré musia e, byť verejné a ich používanie na stranické ciele a slúži tým, ktorí chcú nelegálnym spôsobom ovplyvňovať voľby. Musíme zvýšiť e, rozpočet na e, boj proti informačnej e, vojne a musíme podporiť program Kreatívna Európa a sme tiež povinni regulovať otázky z poločenského konania. Ďakujem. Pán kolega, musím vás požiadať, eh, aby ste z tribúny eh, nerobili žiadne prejavy, lebo to nie je v súlade s rokovacím poriadkom. A ďalší rečník je López Aguilar. Pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda, komisár fínske predsedníctvo pred desiatimi rokmi vstúpa do platnosti Lisabonská zmluva s e, základ, chartou základných práv. E, vtedy to bola prioritná debata pre tento parlament e, a tiež hrozba trolov alebo botov, ktoré nie sú štátne, ale sú spojené so štátmi, ako v prípade s Ruskom, spojitosti s Ruskom a v prípade intoxikácie. Keby nám to povedali v tom čase, tak by sme to neverili, ale e, takéto zasávanie nie je neutrálne, pretože podporuje populistov a extrémistov a e, pretože e, nemožno ju podceňovať, pretože e, aj celá EÚ musí pripraviť reakciu s príslušnými reakciami a nariadeniami a musíme vypracovať e, reakciu európskeho významu, ktorá posilní právny štát a e, musíme e, skúmať tieto dopady a tiež vyvodiť dôsledky. Ďakujem, pán Gueta. Pán predseda, vážené kolegyne a kolega, sloboda prejavu súvisí s demokraciou, to všetci vieme ale poznáme aj opak, dezinformácie, eh, ktoré narástli vďaka eh, internetu a sociálnych médií. Mohli by sme ešte na začiatku tohto javu eh, to vnímať, že je dôležité sa proti tomu postaviť. Som teda rád a ďakujem komisii, že spustila tento boj. Ale ako kontrolovať pravdivosť informácií bez toho, aby e, z toho vznikli akési e, cenzorské kancelárie. No v prvom rade e, demokracia už dlho boje proti defamáciám bez toho, aby obmedzovala slobodu prejavu. To je tá istá úloha, ktorá nás čaká aj dnes, aby sme to definovali, možno aj nejako v legislatíve, aby sme mali nezávislú justíciu, ktorá s tým bude zaoberať. Ale novinári, ako som aj ja, majú svoju rolu, aby um, tlač bola e, transparentná, aby si ne, nepodlahla e, akémusi si e, vábeniu nejakých zahraničných mm. subjektov. Ďakujem. Si. Frau Tardino Analýza. Mm, pani Tardino Analýza. Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci súhlasíme, že fake news a dezinformácie sú konkrétne riziko, ovplyvňujú E, správanie sa občanov pri voľbách a samozrejme aj e, volebnú kampaň. Takže e, my tu hovoríme o tom, aby sa takéto dezinformácie, napríklad prichádzajúce z Ruska, vyšetrovali aj prostredníctvom súd, súdov, ale musíme postupovať opatrne a obozretne, pretože voľná cirkulácia myšlienok a názorov je základom demokracie a základných slobôd. Komisia chce bojovať proti dezinformáciám a v podstate môže podporovať e, cenzorské zásohy. To už v podstate platí pre sociálne siete. Ak súkromný operátor, napríklad eh, Facebook, má eh, možnosť eh, cenzorovať vyjadrenia nejakého občana, no tak potrebujeme aj nejakú verejnú organizáciu, ktorá by takýchto ľudí vedela ochrániť. Ďakujem. Danke. Frau Duriš Nikolsonová. Ďakujem pani Duriš Nikolsonová. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, je úplne jedno, z akej frakcie e, pochádzame. Myslím si, že pred nami všetkými leží tá istá úloha, a to je správne identifikovať, kto je ten agresor, kto sa opakovane uchyľuje k dezinformačným e, Eh, kampaniam ktoré oslabujú demokracie v našich národných štátoch ale aj v rámci európskej únie a všetci vieme že tieto dezinformačné antikampane nevznikajú na marse ani v bolívii ani v indii a preto si myslím že by sme sa mali držať faktov eh, a tie fakty hovoria jednoznačne že za týmito dezinformačnými kampaňami jednoznačne je putinova administratíva rusko pod putinovou administratívou napríklad český tím expertov na boj proti hybridným e, hrozbám zverejnil čísla že od roku two thousand and fourteen až sixteen volieb a referend v rámci európskej únie bolo priamo ovplyvnených e, putinovou administratívou a to buď cez štátne médiá alebo cez rôznych trollov na sociálnych sieťach čo je horšie tí trollovia sa nám dostávajú do našich národných vlád a do našich národných parlamentov a preto vás všetkých vyzývam aby sme odložili politickú korektnosť a aby sme veľmi jasne pomenovali že agresorom v tomto prípade pokiaľ ide o dezinformácie je putinova administratíva. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán Hybridná vojna a šírenie dezinformácií a fake news ohrozujú demokratické inštitúcie v celej Európe. Potrebujeme slobodné a férové voľby, ako potrebujeme slobodné a férové referenda a keďže väčšina politickej kampane sa presunula na sociálne médiá, musíme zabezpečiť, aby internet obstál eh, pri šírení alebo proti šíreniu týchto dezinformácií. Hybridné hackerské útoky nedávno na Rakúsko ukazujú, že aj malé, menšie európske demokracie sú mimoriadne zraniteľné voči zahraničnému zasahovaniu do národných volieb a následnému šíreniu dezinformácií, ako sme dnes videli v Rakúsku. Zároveň menšie európske demokracie majú obmedzenejšie zdroje, aby efektívne komunikovali s globálnymi internetovými platformami, ako najlepšie postupovať proti takýmto e, dezinformačným útokom. Preto, dámy a páni, s cieľom chrániť demokraciu v celej Európe potrebujeme silný spoločný európsky prí, politický prístup, aby sme zvládali e, komunikáciu a spoluprácu so sociálnymi médiami v našom e, boji proti dezinformačným kampaniam. Preto vyzývam komisiu a tiež Fins švedské predsedníctvo, aby túto mm, tému brali vážne. Musíme byť jednotní. Ďakujem pekne. Danke. Ďakujem a ďakujem aj za dodržanie rečníckého času. Ďalším rečníkom je pán Rafael Glucksmann. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, áno, náš demokratický spôsob života je ohrozený, ale nie, nie je uh, ohrozený uh, tými, ktorých nechávame e, e, zahynúť v Stredomorí. Náš demokratický spôsob života je ohrozovaný silami, ktoré, sa, ktoré zasajú do našich volieb, do našej verejnej debaty. Aféra Štrache, aféra financovania Ligy Salviniho, aféra Cambridge Analytica, aféra ruských bank Front National. Všetky tieto aféry ukazujú finančné prepojenia a vzťahy z e, extrémnej pravice s režimom Vladimíra Putina. Všetky tieto aféry ukazujú zraniteľnosť našich demokratických systémov, E, voči zahraničnému zasahovaniu. A vzhľadom na to, namiesto toho, aby sme si e, vymýšľali nejakých e, nepriateľov ako migrantov, musíme reagovať na, tento systém, na túto systematickú hrozbu. Preto vás žiadam veľmi vážne, kolegyňa a kolegovia, aby sme vytvorili špeciálny výbor, ktorý sa bude zaoberať osvetľovaním práve takýchto zahraničných zasahovaní a je naozaj najvyšší čas konať. Ďakujem, pán Nils. Vážený pán predseda, vážený komisár King, než som sem prišiel, som mal krátku výmenu názorov z Jessica Aro. Jessica Aro bola fínska e, novinárka, ktorá odhadila, čo sa dialo za múrmi e, ruskej adresy 55 Sabučkina ulica v Petrohrade. E, čo e, tam zažila, bolo strašné, pretože rodina trolov ruských alebo ich priateľov sa pokúsili urobiť niečo, čo by nikto v tejto snemovne nechcel zažiť. Pretože sa snažili ju zničiť ako osobnosť. Ona bola na to príliš e, silná, ale mala jednu otázku. Dajte Interpol dosť peňazí na to, aby mohol bojovať proti takýmto zločinom. Ja, Krasnodobsky. Ďakujem, pán Krasnodemský. Máte slovo? Ja, ďakujem, pani. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že môžeme eh, sa zhodnúť na tom, že zasahovanie eh, vonkajších štátov do E, volebných procesov cez informácie je veľká hrozba pre demokratický proces a pre základné ľudské práva aj e, pre zvrchovanosť členských štátov. Musíme sa tiež zhodnúť na tom, že skutočne e, nie je náhoda, že tu hovoríme hlavne o jednom štáte, o Rusku a určite nie len štáty Európskej únie, ale aj štáty východného partnerstva sú obeťou takýchto kampaní a musíme im pomáhať vo vojne s takýmto druhom dezinformácií. Zároveň musím povedať ešte dve veci. Samozrejme, zdrojom fake news a dezinformácií sú aj iné subjekty, iné štáty, iné neštátne subjekty, aj členské štáty a ich médiá, ktoré sa snažia zasahovať do demokratického procesu susedných štátov Chcem povedať e, aj o jednom patologickom e, efekte, že e, dnes výrazne vidíme to, že tí, ktorí bojovali proti konšpiračným teóriám, sami podliehajú konšpiračným teóriám a vidia všade Putina a jeho trolov vtedy, keď majú dočinenia s výsledkami volieb, ktoré nezodpovedajú ich želaniu. Teraz sa prihlásilo slovo kolega Paolo Rangel. <coughs> Ďakujem, pán predsedajúci. A e, chcem poďakovať komisii a rade zároveň. V zásade chcem objasniť jeden bod. To, čo treba urobiť proti manipulácii a dezinformáciám, konkrétne pokiaľ ide o voľby, to nie je niečo, čo sa dá urobiť v predvečer volieb. To je kontinuálna práca aj preto, že manipulácia verejného, verejnej mienky to e, prebieha v čase na sociálnych sieťach, technologických platformách e, a inde. Takže na to musíme vedieť reagovať a to kontinuálnym spôsobom. Na jednej strane pochopiteľne e, prostredníctvom um, ehm, ESVČ, to treba, aby pokračovalo, ale takisto aj prostredníctvom uh, technologických platformiem um, a takisto aj na základe spolupráce európskych a medzinárodných orgánov a takisto aj vzdelávaním občanov. Toto je podľa mňa dôležité vzdelávanie občanov v tomto smere. To znamená, ja by som povedal, ešte mám minútu a 30 sekúnd, nie? Dobre. Dobre, ďakujem. Takže, takže vzdelávanie občanov, a tu chcem povedať toto, vzdelávanie politikov je dôležité, lebo oni takisto prispievajú k falošným správam. E, vzdelávanie tých, ktorí vytvárajú e, verejnú mienku, e, novinárov, všetkých médií a vzdelávanie týchto všetkých e, bude veľmi dôležité, aby sa dali detegovať e, falošné správy, aby sa e, proti ním dalo postupovať a aby sme zabránili tomu druhému riziku a to je cenzúra. Ďakujem. Danke. Ďakujem kolega Kalenda Karlo. Grazie. La... Ďakujem, pán predsedajúci. Liberálna demokracia je predmetom útoku a bude ešte predmetom útoku nasledujúcich 10 rokov. Jednak zvnútra, ako napríklad zo strany hnutia piatich hviezda lígy v Taliansku. A na to sa dá reagovať voľbami, lebo takto sa chráni demokracia. Ale je aj predmetom útoku, terčom útoku z vonku. A tu Nestačí len, aby e, sa demokracia chránila demokraciou, ale potrebujeme špeciálny osobitný výbor, aby sa posudzovali e, zásahy e, zo, strán, ktoré, zo strany takých strán na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa tvária, že chránia národné záujmy, ale v podstate postupujú v záujme zahraničných mocností. Demokracia je niečo, čo rešpektuje ostatných, je otvorená, ale nie je slabá, je silná, vie zareagovať a excusationum petit, accusatio manifesta, to je situácia v podstate, ktorú opisuje toto latinské príslovie. Ďakujem. Pán Grošil Klemeň. gospod komisár, uplietanie tujich... Vážený pán predseda, pán komisár, e, zasahovanie zahraničných e, aktérov aj štátnych a neštátnych e, do volebných procesov a ďalších kľúčových demokratických procesov v členských štátoch ma nadobudlo rozmery, ktoré podkopávajú našu demokraciu. Rozsah e, tejto pokračujúcej a dobre koordinovanej činnosti je hrozba, na ktorú musíme odhľadne reagovať. Ide o rozvoj rôznych faktorov, ako nových technológií, ktoré majú prístup do e, našich e, domovov a tiež sú to požiadavky na informáciu otvorených a demokratických spoločností. A tu sa používa súbor propagandistických techník, ktoré ovplyvňujú alebo skresľujú voľby e, tým, že sa e, poskytujú falošné informácie a tým, že sa môžu aj falšovať volebné výsledky, a, e, ktoré usmerňujú našu diskusiu. Naše hodnoty sú zásadné a musíme na to odhodlane reagovať, musíme aktívne konať proti tejto hrozbe a to s eh, spolahlivými informáciami, ktoré budú čeliť takejto manipulácii. Ďalej, pán Robert. Dnes, cienījumā prezidentūra, komisár kungs, īstenībā eh, apdraudējums, par ko mēs runājam daudz dziļāk. Um, túto skutočnosť, ktorú máme pred sebou, e, nejde tu len o dezinformáciu, ale máme e, tu dočinenia s e, intelektuálnou trestnou činnosťou a musíme sústrediť naše zdroje a zlepšiť spoluprácu. Robíme to? Už sme počuli, že nová demokratická agentúra má byť zriadená, ale nepočuli sme, že máme u nás v hlavnom meste v Taline expertov, ktorí pracujú um, v Centre pre strategickú komunikáciu. Toto sú dobrí experti a mm, prosím, použite ich. Eh, tiež tu je veľa skúseností v Fínsku, Švedsku a Lotisku, ktoré treba využiť. Pani Izabel Benchumia. Ďakujem, pán predseda, ďakujem zástupcom rady aj komisie naozaj falošné správy majú škodlivý účinok na liberálne demokracie a predstavujú jednu z najdôležitejších víziev, ktorým musíme čeliť. E, takéto e, falošné správy spôsobujú e, zmetok medzi občanmi a znižujú dôveryhodnosť inštitúcií a tiež vytvárajú politickú nestabilitu. Isté je, že falošné správy sú nástroj Nepriateľov otvorených spoločností sú nástrojom autoritárskych režimov, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku z e, hľadiska moci alebo e, pre rôznych populistov, ktorí ich používajú na dosahovanie svojich cieľov. E, dve príklady sme videli nedávno pri Brexite alebo aj v Španielsku počas krízy v 2016 Ehm, v ehm, tom prípade ehm, boj za katalánsku nezávislosť preukázal, ako sa používa manipulácia a falošné informácie, keď sa snažili vysielať obraz o Španielsku, ktorý nezodpovedá skutočnosti. A tento jav, ktorý zvrazňuje potrebu počítať e, teraz e, s informačnými prostriedkami, ktoré zaručia kvalitu informácií, ktoré sa poskytujú občanom. Musíme e, tiež vzdelávať občanov, ktorí budú zodpovední a budú mať kritického ducha. Tiež musíme vzdelávať, budovať schopnosti mladých. Toto je dlhodobá úloha, no musíme takto dôrazne bojovať proti falošným správam. Ďakujem, pán Sven Mixer. Uh, je dôležité, aby sme o tom dnes diskutovali, ale nestačí to vzhľadom na to, aký ten problém je veľký. Podporujem preto zriadenie osobitného výboru, ktorý bude posudzovať zasahovať deň do volebných procesov a do volieb. A E, samozrejme, tieto aktivity, ako aj ďalšie e, e, negatívne aktivity Kremla a, Kremla a iných nedemokratických režimov sú dobre známe. A ani sa to tieto, tieto inštitúcie nesnažia nejakým spôsobom zakryť. Takže Nemôžeme sa obmedzovať len na spoluprácu všetkých eh, demokratických inštitúcií. Musíme bojovať proti podkopávaniu dôvery eh, zo strany európskych občanov a proti diskreditácii celé, celé, celého mm, mm, konceptu volieb a zriadenie osobitného výboru je teda krokom správnym smerom. Ďakujem. Danke. Herr Polčak, Stanislav. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pán predsedajúci. Napriek snahe zacieniť túto tému tým, že sa rozrobuje táto diskusia, ja sa budem venovať najmä roli, e, role ruskej e, mm, propagandy, lebo vieme, že tá má veľkú úlohu v šírení falošných správ a dokonca sa v posledných rokoch veľmi zdokonalila a získala dokonca aj rozpočtové prostriedky. S ruskými dezinformáciami v Českej republike a v Československu ešte predtým sme mali e, dobré skúsenosti. Napríklad invázia v roku 1968 bola prezentovaná ako bratská pomoc, alebo na Napríklad my teraz máme v Česku e, spor o pomník Malšala Koneva, ktorý sa nám podsúva len ako výhradne kladná dejina e, postava pritom potlačujú napríklad maďarské poslanie. Takže s ruským dezinformátorom by sme sa mali skutočne postaviť. Ak sa zdokonalujú oni, museli, musíme sa zdokonalovať aj my už sme veľa urobili v tomto smere. Tento rok sme zaviedli dobrovoľné e, predkladanie správ online platform o dezinformáciách a vytvorili sme systém rýchleho varovania, ktorý má uľahčiť poprvé jednak e, delenie sa o informácie, e, ktoré sa týkajú dezinformačných kampaní a takisto koordináciu reakcie na takéto dezinformačné kampanie. Ale ide o to, aby sme to uviedli do praxe a vedeli s tým pracovať. Ja teda mám veľké očakávania práve pokiaľ ide o novú podpredsedničku komisie pani Vieru Jourovu, ktorá má práve na starosti boj proti dezinformáciám a falešným správam a budeme jej držať palce. Ďakujem vám. Eh, pán Polčák, prijímate modrú kartu? Nie. Prepáčte. Takže ďalší rečník je pán Pikula, Pikula Tonino. Ďakujem, pán predsedajúci. Digitalizácia postupuje a eh, dezinformácie sa čoraz častejšie vyskytujú na platformách, ale to je protiprávne. Ale e, e, súčasne sa nechránia dostatočne osobné e, údaje a napríklad škandár Cambridge Analytica ukazuje, ako možno dezinformácie využívať aj na to, aby sa ovplyvňovali politické kampane E, v novembri minulý rok sme e, videli, e, aké sú možnosti manipulovania volebných výsledkov aj pri hodnotení európskych volieb sme videli, že boli zásahy tretích krajín a to podkopáva dôveryhodnosť, dôveryhodnosť volebného procesu. Takže chcel by som podporiť zriadenie osobitného výboru a Malo by to podľa mňa pokrývať aj vplyv eh, na volebné kampane a výsledky volieb. Ďakujem. Um, teraz sme uh, vyčerpali zoznam eh, prihlásených rečníkov a je tu veľa prihlásených do mm, konania KHTI. A Vzhľadom na čas e, nemôžem všetkých e, vyvolať a kandidátov a kandidátky, ktoré sa prihlásili, budeme vyvolávať e, a najprv sa prihlásila pani Monika González. Gracias. Mikrofono. Gracias, presidente. Ďakujem. Potrebujeme Európu, ktorá bude chrániť osoby a to znamená mm, podporiť tento parlament a mm, musíme dať jasné posolstvo mm, komisii, že to znamená potrebu chrániť e, európsku spoločnosť e, a e, na základe ehm, kolektívnych znakov, ako napríklad u migrantov alebo e, ľudí inej orientácie, iného náboženstva alebo LGBTI orientácie e, sa ľudia posudzujú a vidíme, e, že v posledných voľbách takéto nenavistné prejavy sa ukázali ako nástroje na útočenie na takýchto ľudí a E, hľadajú e, sa e, odlišnosti a títo ľudia sa označujú za nepriateľov. A tieto populistické kampane sú financované zo zahraničia, preto musíme dôrazne prijať nástroje na ochranu osôb a vytvoriť osobitný výbor pre vyšetrovanie a väčšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Eh, ďakujem, pani González. A teraz eh, pani Petra Salcaresios. Pán, eh, ďakujem, pán, pani predsedajúca, kom, pán komisár, pani komisárka, pán komisár. Um, Mali by sme stanoviť určité medzinárodné normy demokracie, to znamená, e, to by malo sa odrážať aj na tom, ako budeme novo definovať e, médiá, pretože naši občania sú čoraz viac vystavení dezinformáciám. Takže e, národné záujmy takých krajín ako Rusko, Čína a podobne samozrejme sú, sú zjavné. Ja som presvedčený o tom, že nikto z nás nebude pochybovať o tom, že by sme mali preskúmať legislatívu EÚ, pokiaľ ide o e, cudzie e, financovanie politických kampaní alebo e, financovanie individuálnych kandidátov. Takisto mechanizmy na screening, pokiaľ ide o strategické zahraničné investície, je potrebný. Toto je potrebné na to, aby sme zachovali európsky spôsob života. Ďakujem. Ďakujem, pán Austrevičius. A teraz má slovo pán Žerom Rivier, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Počúvala som veľmi pozorne komisiu a samozrejme eh, je veľmi spokojná so sebou v boji proti fake news. Eh, počúvam o tom, že v niektorých krajinách je aj svoje vlastné zásahy eh, aj v rámci EU napríklad Briti, ktorí sa rozhodli opustiť EÚ teraz e, chce sa opäť toto zvrchované rozhodnutie zablokovať. V Taliansku e, sa budú možno vrátiť k urnám a takisto vo Francúzsku sa šíria falošné e, klebety. Komisia ide proti stanovisku ľudí v témach, ktoré nie sú v jej právomoci. Ešte raz, náš parlament tu má e, dobré myšlienky, ale nenachádzajú správne dvere. E, Kýtoše. Ďakujem. Pán Rivier, a teraz má slovo e, Claire Daly. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to ironické, keď sa hovorí o zasahovaní do volieb a demokratických procesov a podobne v Európe, keď vieme, aký máme demokratický deficit tu v Európe. Prečo by sa už niekto iný mal snažiť to ešte zhoršiť? Takže toto e, e, táto téma o zasahovaní, e, tá už je tu dlho, Spojené štáty napríklad zasahovali na Blízkom východe, východe a podobne a v podstate my E, tu e, uvádzame stále dokola e, ten prízrak ruského zasahovania, ale v podstate ide o zlyhanie neoliberálnych politík, ktoré nechali no, milióny európskych občanov zanechali sklamaných a toto je dôvod pre Brexit a v podstate nárast krajnej pravice je samozrejme jednoduchšie hovoriť o tom, že ide o konšpiráciu a myslieť si, že občania sú príliš hlúpi na to, aby vedeli, čo je pre nich lepšie. Takže e, skôr sa máme e, zamerať na e, zasahovanie lobbystov a nadnárodných korporácií do spravodlivých demokratických prostriedkov a v podstate netreba strácať čas s takými vecami ako je Facebook a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz Madam President. I would like to thank Commissioner... Pani Ďakujem, pani Dali, e, ďakujem, e, pani predsedajúca, ďakujem za to, že sme vyrokovali a že sa chystáme prijať takúto silnú rezolu, takéto silné jednoznačné uznesenie. Mm, volebné právo v podstate je veľmi dôležité a mm, tie zásahy dnes majú inú povahu, e, než to bolo v minulosti. Ide tu o technické infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre e, demokratické procesy. V podstate ide o pokusy haknúť e, demokraciu. Potrebujeme na to jednoznačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni a takisto spoluprácu na úrovni Európskej únie a aj medzinárodnú spoluprácu a tu by Európska únia mala postupovať jednoznačne a jednoznačne sa takisto vyjadriť, že e, zásahy zo zahraničia sú nepriateľné a že príjmeme primerané opatrenia proti tým, ktorí sa ich dopúšťajú. Ďakujem. Ja teidän etunimenehän Marina eikä Marju, että sanoin nyt sen oikeinkin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 Máte slovo. E, pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem vám za túto dôležitú a dobre načasovanú rozprávu, ako ste mnohí podčiarkli. Dezinformačné kampane majú za cieľ obmedziť schopnosť našich systémov tak, aby e, našich systémov umožniť ľuďom e, informovanie sa rozhodovať a spochybňovať výsledky volebných procesov, a vôbec integritu demokratických inštitúcií, nedomnievam sa, že to môžeme akceptovať. Niečo takéto ako novú normu. Musíme byť pripravení urobiť viac, aby sme proti tomu bojovali. Ten problém e, pochádza e, z vonkajška. E, mnohí z vás hovorili o Rusku. Treba jasne povedať, že je tým, o tom sme už hovorili, ktorý má na starosti monitorovať mm, dezinformačné kampane, ktoré pochádzajú z Kremla. A podľa ich verejne dostupnej správy za posledné, v poslednej dobe, kedy prebiehala e, kontrola, e, ten počet, e, ten, to množstvo pro kremelských dezinforma- dezinformačných správ sa zdvojnásobil. Na to sa treba zamerať, ale treba takisto jasne povedať aj toto. Aj e, ostatní sa poučili z tých ruských učebníc. Musíme teda budovať svoju robustnosť, odolnosť, aby sme odolávali a vedeli bojovať proti dezinformáciám, nech už prichádzajú odkiaľkoľvek. A preto sme na strane komisie a aj v spolupráci so členskými štátmi a občianskou spoločnosťou zaviedli celý rad opatrení. Mm, samozrejme, potrebujeme urobiť viac, aby sme bojovali proti dezinformáciám online, aby sme posilnili odolnosť eh, našich volebných procesov, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch eh, preskúmame a prehodnotíme eh, kódex, eh, ktorý sa týka dezinformácií, aby sme lepšie vedeli brániť integritu našich demokratických spoločností a budeme vás do konca októbra o tomto informovať. Ja by som len chcel v reakcii na niektoré pripomienky, ktoré odzneli, povedať toto. Tento kódex na postup boj proti informáciám vôbec nesúvisí s nejakou cenzúrou, nemá nič spoločné s cenzúrou ani e, s, nejakom, s predstavou nejakého ministerstva pravdy. Ide len o to, e, aby vrhol svetlo na to, odkiaľ vlastne z čoho vyviera politická, konkrétna politická debata tak aby naši občania vedeli, keď uvidia nejaké informácie, odkiaľ tie informácie pochádzajú, či sú to ľudské informácie, alebo je to nejaký stroj, ktorý ich generuje a rozosiela. Toto je veľmi dôležité, ak, sa, ak máme poskytnúť našim občanom možnosť, aby sa dobre rozhodovali. A e, správa o vykonaní e, európskych parlamentných volieb a e, ten balík o slobodných a voľných voľbách Mm, samozrejme, my zasa pracujeme na tom akčnom pláne európskej demokracie, aby sa posilnila práve táto demokratická tento demokratický e, princíp a e, treba väčšiu transparentnosť pri e, pri šírení reklamy pre politické myšlienky a hnutia. Zároveň budeme naďalej pracovať aj na e, kontrole faktov, budeme spolupracovať s občianskou spoločnosťou, s tými, čo kontrolujú o správnosť faktov a výskumnými pracovníkmi a podobne, aby sme zistili, čo potrebujeme ešte urobiť, aby skutočne sme mali bezpečný, bezpečnú a prosperujúcu európsku demokratickú spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár King. A teraz o pani ministerka Tuperajnen, dámy a páni, ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto rozpravy. Je to veľmi aktuálna téma, je to priorita pre naše predsedníctvo. Ďakujem vám za veľmi aktívne zapojenie. Odolnosť Európskej únie vychádza z jednoty Čím sme jednotnejší, tým lepšie a tým lepšie môžeme čeliť šíreniu dezinformácií. Samozrejme, E, treba teda chrániť naše voľby aj naše demokratické spoločnosti proti cudzemu zasahovaniu a to pri, za, e, pri súčasnom rešpektovaní e, slobody prejavu médií a zhromažďovať združovania. Budeme pracovať horizontálne naprieč jednotlivými sektormi a aj cez hranice. Budeme sa navzájom od seba učiť na základe výmeny informácií a osvedčených postupov. Mm, už sme urobili pokrok, avšak ako povedala pani komisárka Jourová, aj komisár King a mnohí z vás, musíme byť obozretní aj naďalej a ako som ja povedala, predsedníctvo kladie veľký dôraz na hybridné e, hrozby. Takisto sa tešíme na nové iniciatívy, ktoré oznámila komisia. A opäť by som chcela zdôrazniť, že všeobecné povedomie o hybridných e, hrozbách medzi našimi občanmi je podstatné. Otvorené spoločnosti a verejné správy poskytujú správne informácie a e, tým treba zabezpečiť e, priestor. Takže vám ďakujem veľmi pekne za túto e, zaujímavú a dôležitú debatu. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka Tuperajnen. Takže táto rozpráva je teraz uzavretá a O uzneseniach sa bude hlasovať na ďalšom zasadnutí. Teraz si urobíme krátku prestávku a potom budeme pokračovať ďalšou rozpravou. Takže e, niekoľko minútová prestávka. Pokračujeme v našom zasadnutí. Našou ďalšou témou je vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o požiare v amazonskej oblasti. V mene Rady dostane slovo pani Tupurejne. Nech sa páči, máte slovo vážený pán predsedajúci, vážení poslanci. Som presvedčená, že nie som sama, keď poviem, že otázka, ktorú tu dnes riešime, lesné požiare, ktoré pustošia amazonskú oblasť, nás e, všetkých naplňa obavami. E, nie sú tragédiou len pre tých priamo dotknutých ľudí, ale aj z širšieho pohľadu pre našu planétu a pre našu klímu. Určite e, nepreháňam, keď hovorím, aká dôležitá je amazonská e, oblasť dažďového pralesu v Amazónii pre globálnu situáciu. Je, nesmierne, e, je to nesmierne bohatá a rozmanitá oblasť. Je domovom desatiny všetkých druhov na svete. Klimatické zmeny a táto situácia sú veľkými hrozbami znamenajú veľký úbytok druhov a úbytok e, e, dažďového pralesu. Tieto požiare sú priamo prepojené e, so zámerným odlesňovaním. Bohužiaľ, s obavami konštatujeme, že v posledných dňoch sú ešte ničivejšie v oblasti Brazílie a aj v hraničných oblastiach v Paraguaji a v Bolívii. Tieto požiare znečistujú výrazne ovzdušie, zabíjajú mnohé druhy, e, rastliny a živočíchy v e, tejto oblasti a takisto vyháňajú pôvodné obyvateľstvo zo svojich habitatov. Globálne klimatické kroky a ochrana lesov sú hlavné priority fínskeho predsedníctva. Lesné požiare majú hrozivé dopady na život ľudí aj e, zvierat ak chceme zachovať e, rozmanitosť a obmedziť oteplovanie planéty a poskytnúť ľuďom e, obživu a pracovné miesta, závisíme od lesov. Výrazne tiež lesy prispievajú k úsiliu EÚ, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu dosiahnutú do roku 2050. E, diskutovali ste o príprave samitu OSN dnes ráno. Táto diskusia v tomto kontexte je samozrejme veľmi relevantná napriek doterajším krokom na úrovni EÚ a záväzkom, ktoré sa prijali na medzinárodnej úrovni, odlesňovanie a zhoršovanie stavov lesov sú neustále aktívne a ničivé požiare v amazonskej oblasti e, len zvyšujú potrebu zvýšenia úsilia v tejto oblasti apríl 2019 eh, eh, vtedy prijala rada závery, pokiaľ ide o celoeurópsku stratégiu k lesom. V tomto kontexte rada zdôraznila význam tejto stratégie, aby sa zabezpečila koherentnosť a koordinácia politík členských krajín, pokiaľ ide o lesy a podporu ďalšieho eh, udržovania trvalo udržateľného vývoja lesov. Polnohospodárstvo, teda Rada pre polnohospodárstvo a rybolov bude budúci mesiac hovoriť o potrebe novej stratégie po roku 2020, vychádzajúc z rovnakých princípov, ale taktiež posudzujúc nový vývoj politík na úrovni členských krajín EÚ i medzinárodne. Rada a Európsky parlament v nedávnom období dostával, dostali oznámenie od komisie, na ktoré sa dlho čakalo, pokiaľ ide o e, zosilnenie akcií Európskej únie, pokiaľ ide o ochranu lesov. Budeme e, podrobne preverovať jednotlivé kroky, ktoré sú v týchto správach a tešíme sa na vaše podnety v tomto ohľade. Rada sa snaží po, e, poskytnúť určitý feedback k týmto záverom rady, E, e, e, so zámerom prijať to v decembri 2019. Pokiaľ ide o otázku, keďže odlesňovanie presahuje význam tohto sektoru, tak sa snažíme spolupracovať s ďalšími oblastiami, životné prostredie, polnohospodárstvo a obchod. Tešíme sa na vaše reakcie k tomuto oznámeniu a veríme, že výrazne prispiete k budúcnosti týchto krokov v tejto oblasti. Vážený pán predseda, vážení poslanci, záverom zdôrazním to, že lesné požiary v amazonskej oblasti sú naozaj naliehavou celosvetovou krízou, ktorá si vyžaduje medzinárodnú koordinovanú odpoveď. Úzka spolupráca medzi krajinami a amazonskej oblasti je rozhodujúca. Tieto krajiny, napríklad Brazília, majú plné právo na to, aby reagovali, ale musia naozaj aj splniť svoje záväzky. Ja apelujem na krajiny v amazonskej oblasti a na ich lídrov, aby e, naliehavo konali. Sme pripravení e, spolupracovať s pánom Bolsonarom i ďalšími. EÚ je pripravená e, podporovať tieto akcie, ale potrebujeme, aby sa kroky objavili Predsednícka krajina Fínsko podporuje úvahy Európskej únie o najlepšiu možnú e, akciu v tejto oblasti. Na našu iniciatívu e, ministri zahraničných vecí diskutovali toto na e, neformálnom stretnutí v Helsinkách koncom augusta. Ministri zahraničných vecí sa dohodli na tom, že, krajina je, že situácia je závažná a treba koordinovane a komplexne postupovať za EÚ, aby sa kríza riešila. Predsedníctvo rady E, my, Fínsko, budeme robiť maximum preto, aby sme e, zabezpečili spoločné e, komplexné kroky EÚ v tejto otázke. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a teraz za komisiu má slovo pán Vela. Thank you, thank you much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, vážení kolegovia. Eh, dnes sme tu z očí voči eh, globálnej klimatickej kríze, ktorá ovplyvňuje biodiverzitu, naše životy, naše ekonomiky, taktiež našu budúcnosť. Momentálne lesné požiare uvoľňujú veľké množstva CO2 do atmosféry, prehlbuje sa táto kríza nielen v amazonskej oblasti, ale aj v ďalších častiach sveta, napríklad na Sibírii. Amazonská oblasť, amazonský prales je výnimočný, pretože sa to týka kyslíka, ktorý dýchame, biodiverzity a unikátny je tento prales aj pre zdravie našej planéty. Preto som veľmi povďačný za to, že túto tému e, si tak e, veľmi ctíte, že je na programe je to kľúčová e, otázka bojovať proti odlesňovaniu. Poprvé preto, že, e, sa tu, že chceme zastaviť pokles biodiverzity, po druhé chceme riešiť e, klimatické zmeny a tiež je tu program do roku 2020, pokiaľ ide o naše trvalo udržateľné ciele a Parížskú dohodu zhoršovanie kvality lesov. To má veľký dopad na stabilitu a bezpečnosť na ľudské práva, klímu, biodiverzitu, zdravie a taktiež e, zdroje obživy pre miestne obyvateľstvo i celú planétu. Európska komisia sa snaží situáciu riešiť v amazonských krajinách, ktoré sú dotknuté lesnými požiarmi a je v neustálom kontakte s príslušnými orgánmi, vrátane e, tých brazilských. Množstvo operatívnych nástrojov sa pripravilo, aby sa zlepšila momentálna situácia. Menovite na základe požiadavok e, Bolívie, na e, koordinačné centrum, ktoré už vysial, vyslalo špecialistov e, z požiarnickej oblasti do dotknutých krajín. Takáto pomoc sa môže poskytnúť každej krajiny, ktorej sa to týka na základe oficiálnej žiadosti. Taktiež E, pohotovostný e, mapovací systém Copernicus použ- pomáha, mapy sa používajú, používajú, mapy sa používajú na boj v Brazílii a tiež e, v činnosti v Paraguaji a v Peru. Toto sú kroky vo verejnej oblasti. Európska únia takisto financuje rozvojové projekty, ktoré súvisia s lesom a s využitím krajiny v povodí Amazonky. Vrátanie Brazílie 128 miliónov eur celkovo bolo uvoľnených a pripravujú sa nové kroky v celkovom rozsahu 28 miliónov eur. E, úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi, ktoré aktívne koordinujú regionálne úsilie s cieľom riešiť situáciu. Na nedávnom samite G7 E, sme sa angažovali e, smerom k príprave stretnutia na vysokej úrovni pre amazonskú oblasť e, na okraji valného zhromaždenia OSN. Hlavná priorita je boj proti lesným požiarom, je však nevyhnutné aj bojovať proti štrukturálnym problémom a príčinám, ako je napríklad expanzia polnohospodárstva. V júli komisia prijala oznámenie, ktoré má vystupňovať úsilie EÚ s cieľom ochraňovať lesy e, na globálnej úrovni. Oznámenie zdôrazňuje komplexný set e, krokov vrátane podpory pre trvalo udržateľné využitie krajiny. To zahrňa i spoluprácu s partnerskými krajinami, aby sa zníšil tlak na e, lesy a tiež, aby sa podporili kroky na obnovu lesov pokiaľ ide o EÚ, riešime našu, e, náš e, dopad e, na krajinu. Snažíme sa riešiť regulačné a neregulačné opatrenia, aby sa zminimalizovali riziká, pokiaľ ide o dovoz výrobkov spojených s odlesňovaním a s degradáciou lesných porastov. Pracujeme tiež na tom, aby sa zlepšila disponibilita a kvalita e, informácií o lesoch a e, jednotlivých e, komoditných reťazcoch a tiež sa vytvára Observatórium EÚ, pokiaľ ide o odlesňovanie a znižovanie kvality lesov. Kvalitné vedecké informácie sú dôležitým elementom smerom e, k stratégii EÚ. Spolupráca s partnerskými krajinami taktiež je kľúčovou, aby sa mohli identifikovať dlhodobé ekonomické dopady ďalšieho odlesňovania. Komisia e, odhodlane chce pracovať na e, boji proti odlesňovaniu a sme pripravení pomáhať tým, ktorých e, sa to dotýka, najmä nedávne požiare v amazonskej oblasti i na celom svete. Akýmkoľvek spôsobom chceme pomáhať v úzkej súčinnosti s orgánmi dotknutých krajín. Ďakujem. Ďakujem. A teraz budú hovoriť rečníci v mene politických skupín. V mene EPP bude hovoriť na dve minúty pani McGuinness, podpredsednička Európskeho parlamentu. You, to... Ďakujem. Pán predseda, chcem poďakovať pani Tuporajnen. Vy skutočne máte extenzívne vedomosti ohľadom lesov, takže sme radi, že táto diskusia prebieha za vašho predsedníctva. A taktiež prejav komisára eh, bol veľmi pertinentný. Videli sme, že v amazonskej oblasti sú skutočne e, veľké požiare, preto som rada, že diskutujeme o tejto téme a je to otázka, nakoľko môžeme spolupracovať na globálnej úrovni, pretože žiadna krajina sama nemôže tento problém vyriešiť. No ale v dobe, kedy naše národy chcú byť zvrchované, je treba skôr posilniť, než obmedziť multilateralizmus a miesto toho, aby sme ukazovali prstom je treba síce ukázať, kde sú problémy a nedostatky, ale zároveň prísť s riešeniami. Napríklad e, e, v Brazílii e, sa spolupracuje medzi latinskoamerickými krajinami aj v oblasti zákona a poriadku, ale vyvíja sa na nich tlak aj zvonku. A tento musí byť, pretože všetci budeme trpieť, pokiaľ amazonský prales bude zničený. Hovorili ste o tom, že je potreba zaručiť koherentnosť politík. Pán komisár, a ničí sa tam les z polnospodárských dôvodov. My sme podpísali dohodu s Mercosurom a musíme zaručiť, že naše záväzky e, v klimatickej a environmentálnej oblasti, ktoré sú súčasťou tejto dohody, že tie budú rešpektované. A myslím si, že tu bude aj práca nášho parlamentu kľúčová. Potrebujeme e, mať e, prístup mrkvy alebo cukru a biča. Takže je treba chrániť prales biodiverzitu, to je určite tá správna vec. No a Mali by sme spolupracovať dobre s kolegami z Latinskej Ameriky aj z iných oblastí, v Arktíde, e, v Kongu, v Indonézii, všade sú obrovské požiare, ktoré e, uvoľňujú veľké množstvo uhlíka. Takže ďakujem za všetkým tým, ktorí spolupracujú so mnou na tejto téme. Ďakujem. A teraz v mene socialistov a demokratov bude hovoriť predsednička pani Garcia Pérez. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, pralesné požiare eh, v amazonskej oblasti eh, v lete boli skutočnou tragédiou. Je to udalosť, ktorá rozosmutnila a mobilizovala medzinárodné spoločenstvo. Je tam skutočne obrovský environmentálny, hospodársky, a sociálny dopad tejto tragédie a ten, je, ten zasahuje väčšiu oblasť než len tú bezprostrednú, pretože amazonský prales je plúcami sveta, eh, produkuje sa tam veľké percento kyslíka, a taktiež je tam množstvo rôznych rastlinných druhov. Okrem toho je tam viac než 1 milión domorodcov, ktorí tam udržateľným spôsobom žijú napriek tomu, že musia už celé generácie brániť toto svoje e, kultúrne dedičstvo. Ja som mala to privilegium, že celý mesiac som ako dobrovoľníčka tam pracovala s nevládnymi organizáciami v tejto oblasti a tieto organizácie podporovali tieto domorodé spoločenstva. Oni potrebujú udržateľný spôsob života takže si nedokážem presvedčiť, ako sa teraz cítia po tejto tragédii, ktorá tam prebieha. Nie je to poprvýkrát, čo e, amazonský prales požierajú plamene, to je pravda, ale tentokrát je to 80% viac, percent viac než minulý rok, no a nebude to e, klesať, pretože e, sa tam hľadá zlato a tým pádom je tam napríklad aj ortuť, znečisťujú, znečisťujú e, sa tam vody a aj životné prostredie, napríklad aj pre zviera. A toto je dôsledok e, e, nezodpovedných politík a taktiež to prispieva ku klimatickým zmenám. A veľmi dobre vieme, že pán Bolsonaro tam spúšťa novú zlatú horúčku a ignoruje to, že je treba chrániť životné prostredie a nechce počuť pravdu. Pán Bolsonaro prepustil eh, ľudí z eh, príslušných inštitútov v Brazílii, napríklad z Inštitútu pre obnoviteľné zdroje a životné prostredie v Brazílii. Pán prece, prece, pre, prezident, už sa nemôžeme vrátiť naspäť. Už 20 amazonského prelesa bolo eh, odlesnených a my, sociálni demokrati, si robíme veľké obavy ohľadom taktiež osudu domorodého obyvateľstva a jeho územia. My tu vidíme, že skutočne tam eskaluje násilie na tomto území, kde žije domorové obyvateľstvo. V Brazílii sú tam vraždení ich lídri a rôzni aktivisti, ako napríklad Emir Aguapi, Dilma Ferreira Silva a e, Claudio Norf Costa da Silva z Európskej únie zblízka sledujeme um, miestne úsilie, ktoré hľadá riešenia a snaží sa chrániť ľudí a životné prostredie a majú našu plnú podporu našej politickej skupiny. Naďalej budeme s nimi spolupracovať a žiadme prezidenta Bolsonára, aby si splnil svoje medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z klimatické dohody z Paríže a taktiež sú tam environmentálne doložky, ktoré sú súčasťou dohody s Mercosurom. Pokiaľ e, bude vláda voči tomuto hluchá, tak sa Brazília izoluje od zvyšku medzinárodného spoločenstva. Myslím si, že je naša načasovaná táto diskusia a je treba si pripomenúť indické, indoamerické e, príslovie. Až zomrie posledný strom, pokiaľ bude otravená posledná rieka a bude chytená posledná ryba, až vtedy si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene Obnome Európu bude hovoriť na dve minúty pán Hojsík. Opakujem, že toto sú e, prejavy za politické skupiny a nie sú dovolené žiadne modré kartičky. Ďakujem. Ďakujem, e, pán predseda, pani ministerka, komisár, kolegovia. V lete skutočne prebehol horor, čo sa týka lesných požiarov a celý svet šokovane sledoval horiaci amazonský prales na našich monitoroch, ale ešte šokovanejšie sme boli, keď sme počuli, ako brazilský prezident Bolsonaro sa snaží vyniť z týchto požiarov mimovládne organizácie, ale bola to jeho politika, ktorá k tomu e, prispela. Ale buďme úprimní, táto katastrofa nebola len v amazonskej oblasti. Vedeli sme v lete, že horeli pralesy e, na Sibíri aj na Aliašky a tým sa ničili v podstate plúca našej planéty. Musíme pripustiť, že zničenie lesov je globálnym problémom, ale taktiež musíme pripustiť, že my sme súčasťou tohto problému. Nie len, že prispievame emisiami skleníkových plynov e, k týmto zmenám, ale taktiež našou politikou, e, presadzovaním práva, našim obchodovaním k tomu prispievame. Je treba to zmeniť, náš parlament musí konať, musíme si uvedomiť, že je problematická dohoda s Mercosurom v súčasnej podobe, ale bolo by veľmi lacné si povedať, dobre, nepodpíšeme ju a e, tým je to vyriešené. Nie, musíme ísť hlbšie. Nová komisia tvrdí, že potrebujeme zelené dohody, že to naša, alebo Európska zelená dohoda je našou hlavnou prioritou, ale nie je to len o Európu, je treba zapojiť do toho celý svet. Pokiaľ vážne chceme zachrániť túto planetu a aj našu civilizáciu, tak musíme zaručiť, že naša polnospodárska politika nebude prispievať k odlesňovaniu. Pretože v súčasnosti sa to tak deje, vrátane amazonskej oblasti. Musíme zaručiť, že naše obchodné politiky nebudú prispievať k odlesňovaniu, pretože v súčasnosti tomu tak je. A taktiež musíme zaručiť, že naše, naša energetická politika nebude prispievať k odlesňovaniu, pretože taktiež to tak v súčasnosti je. My toto musíme všetko zmeniť kvôli nám a kvôli našim deťom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mene zelených bude hovoriť pani Hautala, podpredsednička Európskeho parlamentu, bude hovoriť minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Väčšinou umyselne založené požiare v amazonskej oblasti eh, boli, nás v podstate zobudili a vieme, že sa musíme sústredovať na eh, tie najurgentnejšie miesta, napríklad aj v Afrike alebo v Centrálnej Ázii. A pokiaľ chceme zvrátiť klimatické zmeny, tak je treba e, bojovať všetkými dostupnými prostriedkami a najlepšie prostredníctvom využívania lesa. Momentálne sa lešci menia na polnospodárskú pôdu a povedzme to jasne, dohoda s Mercosurom je zamýšľaná na to, aby sa exportovalo hovedzie, káva, soja a podobne. A toto v podstate podporuje e, odlesňovanie amazonskej oblasti. Dohoda s Mercosurom nemá žiadne mechanizmy, ktoré by zaručili, že klimatická dohoda z Paríža a ďalšie naše environmentálne záväzky, záväzky budú rešpektované. Je to bezúba dohoda, nie sú tam žiadne sankcie e, ktoré boli obsahnuté v kapitole o udržateľnom rozvoji. Taktiež chcem povedať, že čo sa týka oznámenia komisia ohľadom odlesňovania a degradácie lesných oblastí, je slubná v tom zmysle, že tam slubujú sa pozrieť na určité regulatívne opatrenia v oblasti dopytu, pretože my musíme zaručiť, že spotrebitelia e, v EÚ nebudú podporovať e, nepriamo deforestáciu, odlesňovanie. Chcem povedať ešte fínskom predsedníctvu, že áno, rozhodlo sa, že touto témou odlesňovania a degradácie lesnej oblasti sa bude zaoberať Rada pre polnohospodárske otázky, ale prečo nie napríklad aj Rada pre environmentálne otázky, životné prostredie? Ďakujem. A teraz z mene politickej skupiny ID bude hovoriť pán Huže za dve minúty. Pani Hautala ma teraz nahradí na predsednícke stoličke, lebo budem hovoriť. Kolegovia, amazonská oblasť eh, horí a poznáme všetci tú ekologickú katastrofu. Eh, pán prezident Macron povedal, že všetci eh, s tým cítime vo Francúzsku. Ale národné zhromaždenie pritom by chcelo, aby sa mal ujať rovnakým emóciou aj subsaharských požiarov, pokiaľ ide o, E, veľmoci e, západného sveta. E, Macron hovoril o Mercosure. Vieme, že je tu aj dohoda SETA s Kanadou, kde je možnosť katastrofy pre pestovateľov a chovateľov vo Francúzsku. Poslanci sa postavili proti SETE napríklad za stranu Lepenovej, pretože by to bola hrozba pre polnohospodárov vo Francúzsku. Prezident Macron na, na záver konštatoval rovnakým spôsobom, cynicky e, hovoril o e, e, e amazonských udalostiach s hrozbou, že nepodpíše dohodu z Mercosur, ale preto ekológia a aj životné prostredie sú príliš závažnými pre našu planétu na to, aby sa to využilo na interné politické hry. E, myslím si, keď hovoríme o charite, treba začať u samého seba Vyzývame, aby sa Macron zaoberal e, odpadom na e, ostrove Majot či Reunion alebo radioaktívnych rizík e, v, na Maršalových ostrovoch, kde sú ohrození ľudia vo francúzskej Polynézii, aby sa viac zaoberal životného prostredia v Guajane, aby sa dobre zachoval francúzska časť amazonskej oblasti, aby sa ujal katastrof na Martinike a Guadeloupe, kde sa rozširujú eh, riasy. Napriek všetkým týmto úsiliam Emmanuel Macron v týchto veciach nerobí nič a nakoniec aj tak podpíše eh, Mercosur, dohodu s Mercosurom. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán poslanec Ruže. A teraz do slava pán poslanec Herman Terč v mene EKR. Dobré popoludne, ďakujem pani predsednička. Už veľa sa tu hovorí o Bolsonárovi. Háže sa na ňo vina za celú tragédiu, ktorá sa tam stala, ale zabudáme na to, že v tomto parlamente zvykneme ignorovať veci, ktoré sa v skutočnosti dejú, pretože napríklad čo podali španielskí socialisti, hovorili o tom, že sa tam hľadá zlato a že je to devastujúce, ale toto je predovšetkým vo venezuelskej Amazónii a to pod kontrolou pána Madura, pod eh, polovojenskými eh, kolumbijskými jednotkami, ktoré sú tam pripojené vďaka komunistickému režimu pána Madura a jeho eh, čavizmu. Teraz v Bolívii eh, horí 2,5 milióna hektárov lesu, nie v Brazílii, ale v Bolívii. Ale nikto nehovorí o Bolívii, pretože pán Morales, ktorý tam taktiež pomohol navýšiť mieru pestovania koky na výrobu kokainu, ten taktiež e, prispel k tomu, že sa tam e, vypaluje územie. Sú to ďalšie dve katastrofy, ale my tu stále hovorím len o Bolsonárovi. Ďakujeme pekne. A teraz za GUE má slovo pán poslanec Papadimulis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. To, čo nám práve povedala Rada a komisia, ale to isté, čo nám tvrdia veci, ako je realita samotná. To všetko poukazuje na to, že nesmieme iba hovoriť, ale musíme aj konať. Nestačí, keď budeme diskutovať. Budeme musieť odvodzovať dôsledky, uskutočňovať opatrenia, vyviať nátlak práve preto, aby sa Amazónia už ďalej neodlesňovala, aby sa neničili pľúca planety. Z toho dôvodu si myslím, ak čísla poukazujú na to, že za Bolzonára o 80 vzrástlo odlesňovanie a keď sa um, za posledný rok odlesňovalo viac ako e, v troch predchádzajúcich rokoch, no už musíme konať. Je to hamba pre Európsky parlament, že nebude viesť táto rozprava k uzneseniu kvôli e, extrémnej pravicovej politickej skupine. Musíme využiť nástroj Mercosur, aby sme mohli vyviať nátlak na Bolsonára. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán kolega. Papadakis za, politic- za nezaradených. Jedna minúta, prosím. Obrovské ničenie lesov prebieha v Amazónii. Je to výsledok e, činnosti veľkých e, kapitalistických podnikov, baní a samozrejme aj finančných inštitúcií, ktoré to všetko financujú a Bolsonárova politika zhoršuje politiku aj situáciu. Tento región bol vystavený vykoristovaniu. Odlesňovanie Amazónie, nož tam vidíme aj pečať iných podnikov, ale takisto európskych podnikov. Aj tu sú rôzne pozície, ide o voľný obchod EU a Je príznačné, že sa tu stále veľa rozpráva, pokiaľ ide o klímu, ale Európsky parlament zaváhal v tom zmysle, že nepríjme uznesenie. Chceme bojovať v prospech všetkého pozitívneho, aby sa zastavilo aby sa zastavili tieto plamenie požiarov, aby sa zastavila aj mnoha táto činnosť. Ďakujeme pekne, pán Papadáky. Sa teraz sa dostávame k rečníkom jednotlivých poslancov. Napriek, najprv na 1,5 hodiny má slovo pán Líze. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Tieto požiare v Amazóne sú obrovskou katastrofou poukážem na jeden príklad. Brazília e, sa nezaviazala, že bude znižovať emisie z priemyslu. Podľa parížskej dohody sa zaviazali, že e, budú uskutočňovať zalesňovania. Keď to tak nerobia, tak bude to veľký problém pre svetovú klímu, ale existujú požiare kde si inde. My by sme mali o tom práve tak intenzívne hovoriť. To sú požiare na Aliaške, na Sibírii, je to veľké nebezpečenstvo, pretože sa to uvoľňuje. Metán a to je ešte škodlivejšie ako CO2. Takže prosím vás, nie je primitívna diskusia, niektorí chcú zastaviť Mercosur. Už teoreticky by sme mohli zastaviť s týmito krajinami celý obchod, ale dostaneme sa ešte ďalej, máme nejaký nátlakový prostriedok a máme pod kontrolou, čo napríklad robí Čína. Isté vyvíjať nátlak a kritizovať Mercosur, ale je dôležité, aby sme zachytili tento problém pri koreňoch. Včera sme hovorili o lesoch v Európskej únii, takže musíme chrániť naše lesy budeme musieť hovoriť o zalesňovaní aj v Európe a potrebujeme naozaj follow-up. Musíme to sledovať. Je dôležité, aby sme sa dnes vyjadrili k obom témam, ale zatiaľ bez uznesenia. Musíme ju oboch tém diskutovať a potom sa rozhodnúť. Mali by sme tak urobiť v najbližších týždňoch spoločne. Ďakujeme pekne, pán kolega Líze. Teraz Miriam Dali, minúta 30. Prosím, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to e, problematika najväčšieho dažďového pralesa, ktorý je e, predmetom veľkého ničenia. To pre nás veľmi dôležité, pretože to je dôležité pre globálnu klímu. Je to napríklad otázka, ktorá, e, otázka CO2 jeho e, množiace sa množstva znižujú klímu. Ide nám o to, aby e, sa zastavili stovky požiarov v Arktíde. A odhaduje sa, že tieto požiary vytvoria 100 miliónov tón CO2. Čiže to je blúdny kruh. Keď medzinárodné spoločenstvo Európska únia nez, nezastaví tieto činnosti, teda zastavenie toho CO2, tak sa nespomalí globálne e, oteplovanie. Bude stále viac týchto požiarov, preto musíme chrániť prales. A je to súčasť dohody medzi EÚ a e, Mercosurom. Je dôležité, aby sa takéto ustanovenia podporovali. E, Paríska dohoda E, sa orientuje na túto problematiku. Všetci z nás sú zodpovední, aby sme naozaj e, e, odstránili tieto čisto spotrebiteľské vzory. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Dali. Nikola Štefanuca, minúta 30, prosím, vážená pani predsedajúca. Ako vidíte v galerii, veľa mladých ľudí a tí veľa vidia o klimatických zmenách. Je to prírodná e, katastrofa, ktorá sa odohráva, nemôže sa riešiť iba jednou krajinou izolovanie. Tieto požiare Amazónie sú súčasťou ďalších e, požiarov, ak sa pozeráme na minulý rok a vzrastajú exponenciálne. V auguste 2018 16 tisíc požiarov, 2019 79 tisíc požiarov, čiže tendencia vzrastajúca 100%. Takže Európa nemôže byť bokom, keď e, mnohé krajiny potrebujú pomoc. Žiadna krajina nie je imúnna, pokiaľ ide o takéto katastrofy. Žiadna krajina nemôže konať e, sama. Bude dôležité, aby sme mali koordinované činnosti, aby sme sa dostali z tejto kalamity e, globálne oteplovanie zvyšuje teplotu na našej e, planete. Musíme posiliť našu schopnosť zaoberať sa s týmito prírodnými katastrofami, musíme dovršovať naše e, národné kapacity. Hovorím to preto, že práve teraz rada škrtla tieto finančné prostriedky, pani predsedajúca, je potrebné, aby sme to zvrátili. Nie je to iba o požiaroch, je to o ľuďoch, je to ich budúcnosti, je to o budúcnosti týchto mladých ľudí. Aj tam hore v galérii. Ďakujem. Áno, ďakujeme pekne, pán Štefanúca. Pán Janik Žado. Ďakujem, vážená vážený pán komisár, e, dva spôsoby, ako možno riešiť túto otázku. Najprv to možno odsúdiť, ťažko nezaplakať pri tomto nádhernom pralese, ktorý sa ničí. E, ako nemožno odsúdiť Bolsonara, ktorý je skeptikom, pokiaľ ide o klímu, ktorý chce e, predať amazonskú vlast veľkému biznisu, skorumpovaný e, e, smerom k predaju e, hovedzieho mesa, sexista, xenofób, homofób. A potom je tu iný spôsob, ako sa možno pozrieť na tú otázku. Nebude tam ani sklamanie, ani odsudenie. Pozrieť sa na to jednoducho, aká je naša zodpovednosť u tohto pralesu. Nič konjunkturálne. Pán komisár, vy ste, vám sa podarilo povedať ni, nič o spoločnej polnospodárskej politike, ani nič o Mercosure Sociálni demokrati EPP e Renew nikto o tom nehovorí. Hovoríte, že by bolo dobre rešpektovať Mercosur dohodu, ale keď nevidíte to, že dohoda s Mercosurom, kde Brazília, ktorú podpísala, pretože e, budú exportovať e, hovedzie meso a soju, to je štruktúrálne deštrukcia amazonskej oblasti. Je to proti klíme. Ak nevidíte že návrh po spoločnej poľnohospodárskej politiky predložený komisiou, ktorý podporujete, len posilní dovoz soje z Brazílie. Nuž no tak v tej chvíli nevidíte, aká je vaša zodpovednosť. Jednoducho nezu, e, e, nezúčastňujete sa na boji proti e, odlesňovaniu a proti znič, ničeniu prostredia pre ľudí v Amazónii. Ďakujeme, pán Žardo. A teraz má slovo pán Malin Björk na minútu, prosím. Áno, budeme sa musieť zaoberať touto klimatickou katastrofou, ak budeme pokračovať s týmto ďalším odlesňovaním, tak to bude znamenať ďalšie katastrofy. Prezident Bolsonaro je zodpovedný za túto situáciu realizuje politiku, ktorá sa týka domorodého obyvateľstva, LGBTI a podobne. A jeho politika je katastrofou pre celý svet. Nuž mnohí ľudia reagujú a hovoria, že aj my by sme mali reagovať. Súhlasím s rečníkmi predo mnou, ktorí povedali, že musíme teraz konať ale je dôležité naozaj zastaviť E, rokovania v rámci e, dohody e, s Mercosurom. Ja si myslím, že by tu mali platiť závazné pravidla. Dnes máme týždeň aktivít mladých ľudí. Robíme všetko, aby sa tak udialo. Ďakujeme pekne, pán Bjork, pani Eleonora Evi. Vážená pani predsedajúca, my, Európania, sme spolu zodpovední za tieto požiare. E, spotrebujeme meso, e, palmový olej, ďalej e, soju a geneticky modifikované potraviny. No a to prispieva k tomu, že v tretich krajinách sa vyvíja veľký tlak na lesie, na jej ničenie. Takže prvým bodom musí byť to, že sa e, postavíme k spotrebiteľovi tak, že ho budeme upozorňovať e, na tieto veci. 820 miliónov ľudí nemá čo jesť a zase 1 milión ľudí trpí nadváhou. Teraz 2 e, miliardy majú nadváhu, 4 milióny ľudia zomierajú v dôsledku toho, že veľa jedia, nezdravo jedia E, majú neprimerané potraviny a preto sú v ohrození. Ja si myslím, že je dôležité sa zaoberať týmito problémami spoločnej mm, poľnohospodárskej politiky. Musíme sa zasadzovať e, na boj proti nerovnosti, vykoristovaniu, diskriminácii a chudobe. Ďakujeme. Pani poslankyňa Evi. Aram Jaruba z 1,5 minúty, prosím. Mnoho lesov padá za obeď požiarom táto situácia sa musí zmeniť. Doteraz neboli sme schopní vplývať na tie krajiny, ktoré realizujú takéto veľké odlesňovanie. Hovorili sme o Mercosure. Iste môžeme túto dohodu využiť na to, aby sme upozornili tieto krajiny, že musia dodržiavať e, ustanovenia zakotvené v Parískej dohode, musia plniť klimatické kritéria, musia realizovať rovnovážny musia realizovať rovnovážny rozvoj, musia zabezpečiť e, potravinovú bezpečnosť, tak ako to musí robiť poľnohospodár vo Francúzsku alebo v Poľsku. Vieme veľmi dobre, že európske banky investujú milióny eur e, tam, kde sa neplnia tieto podmienky zákazu odlesňovania, musíme zastaviť požiare v Amazónii, ale nesmieme dovoliť, že pustíme do Európy nekalú konkurenciu, tak, aby ohrozovali eh, naše zdravie tým, že tu budeme mať nezdravé potraviny. Ďakujeme. Pán kolega Jarupas a teraz kolegyňa Katypery, vážený, vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, tieto e, hrozné požiare, ktoré sa týkajú 2,7 milióna domorodých e, obyvateľov žijú izolovanie a naozaj e, závisia od svojho prostredia. Aj životné podmienky sú zlé. Vláda sa snaží e, kapitalizovať tieto lesné zdroja, ničia tým ich živobytie. Tieto požiare nevznikajú náhodou, ale boli ničené preto, aby sa rozvialo poľnohospodárstvo. Nie je náhodou, že tento počet požiarov e, e, vzrastá, odkedy prevzal svoj úrad prezident Bolsonaro. Čiže protesty e, množstva miliónov domorodcov proti tejto diskriminujúcej politike e, vlastne e, narazili iba na hluché uši. Z toho dôvodu musíme využívať našu ekonomickú silu ako, nást- ako aj nástroje zahraničnej politiky, aby sme sa zasadili za biodiverzitu a za našu planetu. Chcem záverom povedať, Marko Zionúra povedal, e, že e, les e, je pre každého, nielen pre vyvolených. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Píri. A teraz dávam slovo pánovi Hukovi na jednu minútu. Dým zakryl oblohu nad São Paulo z pošiarov. Tieto lesy sú našimi plíc, e, Pôvodné obyvateľstvo, ktoré v nich žije, chce len základné ľudské práva, e, aby ich nechali na pokoji, pretože tieto e, požiare im ničia, ničia doma, domovy. Spojené kráľovstvo, jeho parlament bol uzatvorený, ale tento parlament ešte stále je našim hlasom. Rastie hospodárstvo v Brazílii, HDP narastlo takmer o štvrtinu za 10 rokov a naozaj e, či dokáže preziť e, dohoda, e, ak dokáže prežiť dohoda s Mercenárom, toto peklo bude spochybnené. Ak sa bude páliť tento les, tak sa páli vlastne nádej dobrých vzťahov Brazílie s Európou. Netreba spáliť les, aby sa vytvoril bohatstvo. Je dôležité zahasiť požiare, aby sme zachránili našu planétu. Uh, Ďakujeme pekne, kolega. Hook, e, kolega Kato chce položiť otázku pomocou modrej kartičky. Akceptujete? Áno, nech sa páči, pán, e, pani Kato, nech sa páči, máte otázku. Komisárke Malmstromovej sme e, poslali list, podpísali ho mnohí tu v parlamente a chcelo to, išlo upriamenie pozornosti na politiky Bolsonara a išlo o to, aby sme nepodpísali obchodnú dohodu, e, ak by tu neboli právne záväzné doložky o životnom prostredí. Preto sme nepodpísali tento list ako zelený Takže sa pýtam, ste teraz pripravení na to, aby sme e, v rámci tejto dohody e, e, zapracovali tieto doložky o ochrane ľudských práv a ochrane životného prostredia a iba na to naviazali jej podpísanie? Nevyznám tento list, e, o ktorom hovoríte, kolegyňa. Myslím si, že je to otázka, ktorá je príliš komplikovaná na to, aby sme ju zredukovali na jeden list alebo otázky áno, nie. Ale som určite zástancom toho, aby naša dohoda obchodná za Európu bola naviazaná na liberálne hodnoty, ľudské práva, spravodlivosť a ochranu životného prostredia. You, Ďakujeme, kolega Huk. A teraz e, má slovo kolegyňa Anna Cavacini na 1,5 minúty. Nech sa páči. Yeah, thank you, president. Ďakujem veľmi pekne. Amazonská vlast horí a každú minútu uh, umiera kúsok našich plúc, plúc našej planéty pravicovo-extrémny uh, prezident Bolsonaro svojou politikou ide proti Pierižskej dohode, proti ľudským právam, proti pôvodnému uh, obyvateľstvu E, Amazonky. Ale aj európska politika e, má svoj diel zodpovednosti. Len za posledný rok doviezla Európska únia z Brazílie 60 tisíc tón etanolu, 70 tisíc tón hovedzieho mesa a 5,5 e, milióna tón soje. A tieto veľké čísla nám ukazujú, že každý deň sa ničí veľká časť dažďového pralesa, zem, horí a my pokračujeme. Tento, táto dohoda s Mercosurom len zrýchľuje e, tento proces ešte viac hovedzieho, ešte viac e, etanolu, ešte viac požiarov v oblasti Amazonky. A e, lobbysti a Bolsonaro hovoria len ďakujem, ďakujem. Teraz musíme prevzať zodpovednosť my za našu planétu, za našu klímu Protesty v uliciach, napríklad e, globálny klimatický štrajk tohto týždňa, ukazujú, že my ako parlament musíme prezieť svoj diel zodpovednosti. Musíme zastaviť Mercosur a naše dodávateľské reťazce e, e, naviazať na podmienky voči životnému prostrediu. Máme zodpovednosť v rámci globalizácie. Teraz je na čase tak konať. Ďakujem. Ďakujeme pani Kavacini. Teraz eh, Martin Bushman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Po týždne zúria eh, v brazílskom dažďovom pralese eh, požiare v nevybalej miere moja, naša veľká spotreba e, mesa, sú, to je dôvodom, pretože sa musia klčovať veľké plochy lesa práve na tento produkt. E, je to už niekoľkoročný proces. Ničia sa e, dôležité typy fauny a flóry, aj životný priestor domorodého obyvateľstva množstvo zvierat, ktoré hynú, trpia v týchto plameňoch, množstva CO2, ktoré idú do atmosféry. To sú len niektoré dopady. Veľké škody ničenie a strata ekosystému, to všetko má svoje e, meno. Ekozit e, ako genocída od toho istého kmeňa. Tento, táto ekocída e, je definovaná takto OSN. USA, Anglicko, Anglicko Francúzsko trvajú na tom, že zo zoznamu porušení medzinárodného práva treba tento, túto ekocídu škrtnúť. Dopady sú hrozné sú tu len finančné tresty a to si e, koncerny e, radi zaplatia, pretože sa im to oplatí, vráti sa im to mnohonásobne. Toto ale treba ukončiť. Ďakujeme, kolega Bushman. Teraz má e, slovo pán Hansen na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Naša planéta toto leto trpela veľkými požiarmi v Ázii, v Afrike, v amazonskej oblasti. V Európe sa takisto objavilo trojnásobne väčšie množstvo lesných požiarov než v rokoch 2008 až 2018. To všetko nás vedie ku krokom. Treba tieto katastrofy riešiť než že by sme obviňovali obchodné e, dohody, ako urobil pán Žado, ktorý po svojej show aj odišiel, mali by sme e, naozaj riešiť naliehavo tieto otázky, ako lepšie využiť pákový efekt obchodných politík a dohôd na to, aby sme presadzovali e, ekologické štandardy. Vyhliadky dohody s Mercosurom je vynikajúca možnosť prinútiť Brazíliu k svojim záväzkom v rámci medzinárodných dohod aby zalesnili pol milióna hektárov, aby dosiahli nulovú mieru deforestácie do roku 2030, ako už bol povedal kolega Líze. Dámy a páni, obchodné politiky, to nie je nejaké vše- všeobecné riešenie, ale mohlo by pomôcť, pokiaľ ide viac e, stranné dohody. Je v našich rukách naozaj použiť e, sprievodné opatrenia, napríklad certifikačné a monitoringové opatrenia. E, nesmieme e, byť porazeneckí, musíme jednoducho priznať, že to spôsobil človek a človek by mal vedieť nájsť aj riešenia. Ďakujem. Kiitokset, edustaja Hansen. Ďakujeme, pán Hansen. Teraz na minútu poslanec, e, poslankyňa Güteland. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, váš lesy poskytujú svetu e, kyslík, sú našimi plúcami, sú rozhodujúce pre budúcnosť, pre klímu, pre naše možnosti prejsť k trvalo udržateľnej budúcnosti. Vieme, že e, jedným z tých e, funkcií tých plúc je, že absorbuje les CO2, takto dokážeme splniť naše ciele v rámci Parížskej dohody, ale vieme, že tá druhá časť tých plúc môže eh, prispievať pre náš prechod aj novými technológiami, ale momentálne sa pozeráme na amazonský prales, oprávnenie. Je to veľmi dôležitá oblasť E, e, nie je to náhoda, že mu hovoríme plúca planéty. Tento les absorbuje 2 miliardy tón CO2 ročne. Áno, počuli ste správne. To je 5 e, celkových emisí sveta. Najdôležitejší zdroj pre nás, ak chceme plniť parížské záväzky a musíme rešpektovať dažďový prales tieto požiare sú hrozbou našej budúcnosti, treba konať zodpovedne, treba robiť všetko preto, aby sme e, dažďový prales chránili. Ďakujeme teraz. E, má slovo e, Stefan Bižu za Renew. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, Pochádzam e, zo zámorských území Francúzska a ja by som chcel byť na poplach a trvať e, na to, že treba e, pomôcť ľuďom ohrozeným hrozným požiarom v amazonskej oblasti. Naše ľudstvo je ohrozené ako celok, ale v prvej línii je týchto 300 tisíc Európanov, ktorí žijú vo francúzskej Guajane, je tam časť pralesa a Francúzsko, a teda vlastne Európa. Máme spoločnú hranicu s Brazíliou, ktorá horí a to nám dáva oprávnenie, dokonca e, povinnosť zvyšovať naše kroky a chrániť amazonskú oblasť. Samozrejme, ako e, e, zvyčajne je tomu tak, že treba konať rýchlo. Je to vec naliehavá, treba konať v rámci krokov poslane, E, parlamentárnych, štrukturovaných, koordinovaných a to je otázka koherentnosti a účinnosti. Takže žiadam, aby sme využili všetky možné páky, aby sme v amazonskej oblasti našli stratégiu a požiadavky eh, rešpektovať očividne ciele rozvoja, trvalacného rozvoja, eh, rešpektu a takisto uvedomovať si biodiverzitu a krehkosť biosystémov, uvedomiť si, akú silu majú kultúry a obyvateľstvo v danom regióne a takisto ide o záväzky, ktoré sme prijali v rámci Parížského dohovoru. Ďakujem. Ďakujeme pekne pán Bižu a teraz má slovo pán Bas Eichhout za zelených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Každý e, s úžasom videl to, čo sa dialo v lete v amazonskej oblasti. A opravnenie sme práve v tej súvislosti diskutovali o Merkosurskej dohode, kde ide o posilnenie obchodu napríklad medzi Brazíliou a Európou. A nejde tu o to hľadať obetného baránka. Naozaj vám odporúčam prečítať si, čo je v tej e, zmluve. Ak chceme naozaj e, zastaviť odlesňovanie, tak v dohode s Mercosurom niekde úplne na konci nájdete v kapitole o trvalo udržateľnom rozvoji zo pár slov o tom, že treba iba pod, podporovať e, výrobky z trvalo udržateľných e, e, prevádzok a podporovať inklúziu miest, miestných obyvateľov do tejto činnosti. Hovorí sa len o povzbudzovaní a podpore. A pritom zvyšok tejto dohody je veľmi záväzný. A to vám len ukazuje, že táto obchodná dohoda má veľmi bizarné priority viac obchodu a pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, tak len podpora a povzbudenie. Takýto jazyk tu používame a to je otázka smerovaná na komisiu a radu. Chcete zmeniť tento slovník, aby sme mali záväzné pravidlá namiesto týchto veľmi, veľmi vágnych kapitol v terajšej dohode s Mercosurom? Kiitos, edustaja Eichhout. Ja sitten... Ďakujeme, pán Eichhout. Emmanuel Morel teraz na minútu za GUE NGL. Ďakujem, eh, vážená pani predsedníčka. Všetci naozaj sme šokovaní situáciou v amazonskej oblasti, ale nemôžeme len odsudzovať a ľutovať. Treba, sa aj identif- treba vedieť identifikovať príčiny a treba vyvodiť eh, politické závery. A prvých z tých príčin je eh, zločinecká politika Bolsonára, ktorý e, odstránil environmentálne e, agentúry, ktorý ohrozuje miestne obyvateľstvo a používa toxické pesticídy. A druhá príčina je ekonomický model veľkých e, biznisov a firiem, ktoré sú zamerané na vývoz a chcú stále viac plôch na pestovanie soje. Ale treba byť zodpovedný, nie pokrytec Ehm, ehm, niekto hovorí, že Bolsonaro naozaj eh, je cnostný. To je naozaj vtip, pretože tá dohoda je napísaná čierna na bielom. Ide o viac zdrojov, viac mesa, viac etanolu. Je to len nabádanie eh, k odlesňovaniu. Je to kontext eh, naozaj klimaticídny, ako sa to povedalo. Buďme prosím koherentní, logicky. Ak chceme naozaj zachrániť tú situáciu, treba odmietnúť dohodu s Mercosurom. Ďakujeme, pán Morel. A teraz bude hovoriť eh, pani Todd. The mic is working. Okay. Funguje mikrofón? Ďakujem pekne. Už roky pozorujeme, aký pustošivý vplyv majú tieto požiare v eh, oblasti Amazónie. Predsa všetci to považujeme za veľmi dôležité. Podľa môjho názoru je úlohou Európskou úniou, aby poskytla možnú finančnú a materiálnu pomoc všetkým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Treba postupovať tak, aby sa E, vyriešila aj problematika hospodárskej situácie. Teším sa, že nová Európska komisia sa e, divá ako na svoju prioritu ochranu lesov. Ukazuje sa to tiež e, v ostatnom oznámení Európskej komisie. Bude dôležité aby sa viac neuskutočňovalo toto odlesňovanie, takže ochrana lesov je globálnou otázkou. Európska únia a členské štáty by sa mali touto problematikou zaoberať na svojom území. Napríklad vláda Maďarska to považuje za kľúčovú otázku, čiže podporu ochrany lesov, ako aj nové zalesňovanie mnohých plôch v Maďarsku Ďakujem. Ďakujeme, pani Todd. A ďalšou rečničkou je pani Burkhardt na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Požiare v Amazónii to nie je len prírodné nešťastie, ale je to dôsledok ľudského konania, pretože sa tým e, vypálením územia tá poda stane polospodársky obospodarovateľnou a samozrejme chrániť ju, to bolo menej lukratívne. Takže naša spotreba, náš obchod, toto prispieva k takýmto krokom. Komisia síce hovorila Um, o tom vo svojom oznámení o ochrane medzinárodných lesov, ale musíme naozaj konať. Pokiaľ to myslíme vážne, tak nemôžeme súhlasiť s dohodou s Mercosurom, ktorá by neobsahovala záväzné ustanovenia ohľadom e, ochrany e, lesov, e, ľudských práv a taktiež rešpektovania Parížskej klimatickej dohody pretože zatiaľ to nemáme žiadne praktické účinky, to čo máme doteraz. Musíme nesmieme, pokiaľ chceme zastaviť tieto klimatické e, katastrofy, tak musíme konať, musíme byť prekopníkom. Je treba e, vyjednať e, riadnu implementáciu ustanovení Parížskej dohody, pretože v piatok budú ďalej tisíce mladých ľudí na ulici, ktorí chcú vidieť, ako konáme, takže nesklame ich. Ďakujeme, pani Burkhardt. A ďalej bude hovoriť pani Ries na minútu. Ďakujem, veľmi rada. E, veľmi rada vidím, že vy predsedáte tomuto zasadnutiu. Vítam pána komisára, dúfam, že bude... E, viem, že to bude asi jedna z vašich posledných e, rozpráv s nami Hovoríme tu o jednom z najväčších požiarov na planéte, rozdúcháva to aj diskusie a nabíja to naozaj e, veľkým nábojom politické rozpravy. Obyvateľstvo v tej jednej oblasti sa dusí a celý svet tým trpí. Vidíme e, kroky prezidentov Bolsonára a ďalších. E, vidíme, že množstvo uhlíka sa dostáva do ovzdušia CO2 sa dostáva do ovzdušia, pritom po storočia je práve tento les e, vlastne miestom, kde sa ukladá CO2. Množstvo produktov, kukurica, soja, meso, všetko sa e, vyváža z tejto oblasti. Jeden z desiatich produktov vedie k odlesňovaniu a sa spotrebováva v Európskej únii. Naše kroky musia byť primerané, musia byť transversálne, primerané e, situácii, Treba vytvoriť určitú certifikáciu, label, aby sa identifikovali a podporovali e, produkty, ktoré viedli k nule, e, k nulovej miere odlesňovania. Ďakujem. Pani Rís a teraz bude hovoriť pani Tussan na minútu. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, kolegovia. E, Amazónia hor, horí a ten požiar e, to sa dotýka posledných barikád v klimatickej politike. Nejde tu len o požiare, ktoré sú spojené so suchami v krajine. Ide o ekonomické záujmy. V amazonskej oblasti sa vyvlastňuje, odlesňuje, zapaľuje e, len v prospech ziskov. Nepozerajme sa iným smerom, pozerajme sa na tých, ktorí sa to týka. Podniky e, sú mnohé európskeho pôvodu nie vždy sa musia držať pravidiel, nemusia sa riadiť žiadnymi e, pravidlami e, rešpektovania. Európske dve ropné spoločnosti nemusia ani rešpektovať vlastne Parížskú dohodu. Treba konať. Kedy už konečne Európa uzná e, pravidlá? Kedy sa uzná, že tu je naozaj sná ekocída? Žiadam, kedy chcete hovoriť o životnom štýle, ktorý je kompatibilný s, našim, e, s našou planétou, aby planéta zostávala živá. Ďakujeme, pani Tusan. A teraz bude hovoriť pani Rego na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Amazonský prales horí. Planéta už nemá čas e, v tejto e, dobe a s tou vážnou ekonomickou krízou, ktorú máme, musíme konať radikálne. Už sa tu hovorilo o dopade tohto, týchto požiarov, strata e, biodiverzity, e, ďalej dopad na domorodé obyvateľstvo, ktoré prichádza o územie a okrem toho tu vidíme nekompetentnosť Bolsonára a jeho extrémne pravicovej vlády. Nie sú schopní vážne a seriózne čeliť tomuto problému pretože sa snaží asi rozdeliť koláč medzi oligarchami. Takže nemôžeme len posielať európske finančné prostriedky týmto ľuďom a nemôžeme dovoliť, aby išli do rúk fašistovi. Musíme sa pozrieť na dopad našho hospodárskeho modelu. Momentálne zástupkynia rada nás, rady nás požiadala o návrhy a napríklad si myslím, že by sme nemali mať eh, dohodu s Mercosurom, nemali by sme masívne dovážať eh, meso a mali by sme sa vzdať tohto modelu, ktorý vykoristuje našu planétu a taktiež by sme nemali byť komplicmi tých, ktorí rozosievajú smrť. Ďakujeme. Pani Rego a chcela by som povedať nasledujúcu vec. Máme tu 20 žiadostí o slovo v rámci tejto diskusie. Všetky sú veľmi dôležité a máme tu toľko, máme tu ešte veľa e, žiadostí skutočne. Rada by som teraz prečítala mená tých, ktorým bude poskytnutý rečnícky čas mimo oficiálneho rečníckého zoznamu. Sú to nasledujúci. Ehm, agius saliba auram eh, joveva eh, gallagher jones eh, ja ja valitettavasti te tulette muut Takže ja ten zvyšok z vás bude asi sklamaný, lebo vám nemôžem poskytnúť slovo. A teraz ďalšou rečničkou bude pani Bentele. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia poslucháči, správy a obrázky z amazonskej oblasti sú hrozné, to už povedal môj kolegovia predo mnou. A keď si uvedomíte, že les nehorí len v Južnej Amerike, ale aj v Kongu, eh, v eh, Sibí, na Sibírii a že sa tam vo veľkej miere odlesňuje, tak si musíme ako EU položiť otázku, čo môžeme urobiť, aby sme si zachovali tieto oblasti, ktoré sú dôležité pre skladovanie CO2. Moja odpoveď je, že EÚ musí hovoriť jednotným hlasom, rovnako ako pri vyrokovávaní obchodných dohôd. Musí EÚ v budúcnosti pri ochrane lesov položiť váhu z všetkých svojich 28 členských štátov na to, aby sme ukázali e, svoju tvár, aby sme sa postavia za svoje názory, mm, to, čo sa týka rozvojovej spolupráce, tak tá musí ruka v ruke s európskou diplomáciou. Začíname teraz nové parlamentné obdobie, nová komisia taktiež začne pracovať. No a úprimne, mne tam chýba téma životného prostredia a ochrany e, klímy v prehláseniach finského komisára, taktiež španielského Žefa Borela. Potrebujeme taktiež Green New Deal, novú zelenú dohodu, nie len na internej báze v EÚ, ale v globálnom meradle. Musíme tieto ustanovenia mm, jasne mať aj e, v, v rámci e, dohôd prosím, využijme nadchádzajúce týždne na to, aby sme vytvorili e, príslušný nový nástroj v tejto oblasti. Ďakujem pani Bentele a ďalším reč, vašu rečničku bude pani Santuš. A chcem vás všetkých požiadať, aby ste sa pridržiavali prideleného času, pretože sú tu ešte ďalší, ktorým sme nemohli poskytnúť rečnícky čas, takže nie pani Santuš. Ďakujem. Pani predsednička, lesné požiare v amazonskej oblasti spôsobili že sme sa pozreli nielen na rozsah e, tejto katastrofy v oblasti, ktorá je plúcami planéty, ale taktiež, aby sme uprali oči na stále horšie porušovanie ľudských práv v, tomto, v tejto oblasti. Vidíme skutočne, že tam eskaluje násilie predovšetkým v domorodých oblastiach. No a nemôže byť lahostajný, keď vidíme správy o vraždách rôznych lídrov, domorodcov a taktiež e, environmentálnych aktivistov. Taktiež e, Emre eh, Apa, ktorý bol v júli zavraždený, pani Ferreira, eh, Claudio Costa da Silva a ďalší. Toto musí byť eh, takým alarmom pre nás. Skutočne sa tam títo aktivisti zastrašujú, obťažujú. Je to stále horšie, takže musíme skutočne kategoricky reagovať my ako Európska únia. A zodpovední brazilskí politici chcú naďalej využívať e, túto amazonskú oblasť, e, chcú dať dispozícii e, ťažiarskému a polospodárskému sektoru a toto podporoval rôzne konflikty a taktiež to ohrozuje základné slobody domorodých obyvateľov. Európska únia nemôže ignorovať e, svoje záväzky ako záväzky svetového lídra. My musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme dispozícii, aby sme viedli dialog e, s vládou a musíme brániť amazonskú oblasť e, taktiež v rámci boja proti klimatickým zmenám a v rámci boja za ľudské práva. Ďakujeme pani Santuž a teraz bude hovoriť ďalej pani Karlsbro. Pán, pani predsednička, amazonský prales hory, je to skutočne akutná kríza, je to urgentné pre celý svet. Brazilský prezident Bolsonaro už ukázal, že on sa nechystá chovať zodpovedne a brať to vážne a neberie vážne ani odlesňovanie. Práve naopak povedal, že by chcel odísť e, spoločne s Donaldom Trumpom e, z Parížskej dohody. Boli tu proti tomu už rôzne protesty pokiaľ chceme skutočne sa chovať zodpovedne voči klíme a chceme zaručiť, že budú uvedené do praxe ustanovenia Parížskej dohody, tak musíme sa pokúsiť zachrániť amazonský prales tak, ako sa nám len dá. Taktiež e, dohoda s Mercosurom je veľmi dôležitá pre nás aj pre Brazíliu, čo sa týka tých hospodárskych aspektov, ale taktiež nám dáva unikátnu šancu vyvíjať tlak na Brazíliu a môžeme využívať stratégiu cukru a biča. Toto je asi najlepší nástroj, ktorý máme v dispozícii, takže by sme ho mali využiť. Ďakujem. Pani Karlsbrough. A ako ďalej bude hovoriť pán Guerreiro na minútu. Ďakujem, pani predsednička pani ministerka, pán komisár, údaje aj fakty sú jasné. Európska únia je zodpovedná za zničenie amazonského pralesa. My sme najväčším importérom polnospodárských produktov z tejto oblasti a druhým najväčším importérom brazilskej soje, ktorá sa využíva e, v krmivách v Európe. Takže my tu v podstate pomáhame devastovať e, amazonský prales a taktiež domoredé kmene. Musíme byť odvážni, musíme šlapnúť na brzdu. A mňa by zaujímalo, či ste pripravení zmraziť dohodu s Mercosurom a prestať dovážať soju a meso z tejto oblasti. Je to ťažké, ale skutočne musíme e, to zastaviť, musíme prioritizovať biodiverzitu v amazonskom pralese a myslieť aj na domorodé kmene v tejto oblasti. Ďakujem, pán Guerreiro. A ďalším rečníkom je pán Wallis na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Produkcia hovedzieho to je bez pochyby najväčšou príčinou deforestácie amazonského pralosa. Takže pokiaľ chceme ukončiť toto odlesňovanie, tak je jasné, že musíme znížiť mieru importu brazilského hovedzia. Ale Európska únia chce zaplaviť naše trhy ešte viac eh, hovedzím a jahňacím, pardon, telacím mesom z Latinskej Ameriky. Áno, samozrejme, sú tu určité e, obmedzenia, ale je tu naďalej tlak na e, sektor produkcie hovedzieho. Taktiež tam niektoré oblasti pralesa boli nahradené sojovými plantážami. A toto vedie k tomu, že v podstate asi štvrtina e, ročného odlesňovania je spôsobená e, vytváraním pasienkov pre hovedzi dobytok. Potrebujeme e, kritéria udržateľnosti pre biopalivá, A myslím si, že skutočne bláznostvo, ako zatiaľ postupujeme, čo sa týka zmien pôdy. Ďakujeme pekne, pán Volis. A slovo má teraz pani Natali Kolenosterle. Pri našich obchodných výmenách máme určité zodpovednosti. Máme zodpovednosť aj za tento požiar, pretože prispievame k degradácii lesa kvôli produkcii soje a hovedzieho mesa. Európska únia nielen by mala e, silne diskutovať k tejto téme, ale mali by sme zaviesť udržateľné e, spravovanie a využitie lesa rešpektujúc dohody o klíme. Dnes v rámci nerešpektovania neexistujú žiadne záväzné sankcie. Táto otázka je rozhodujúca pri dohode s Mercosurom. Treba mať naozaj e, použiť určité ekologické záväzky a bariéry. E, tomu sa zaviazala i budúca predsednička komisie van der Leyen. Za to jej ďakujeme. To je, treba použiť pri rokovaniach. Treba chrániť spotrebiteľov, podporovať e, našich výrobcov, ale treba sa chrániť proti výrobcom zahraničí, ktorí znečistujú. Dnešné dohody nereagujú na tieto požiadavky a, a tým pádom nám to dáva zodpovednosť voči situácii v amazonskej oblasti. Ďakujeme, pani kolegyňa. A teraz má slovo Katlin van Bremt. Na jednu minútu, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Zdravím vás Pán komisár, som rada, že vás tu vidím. Je to skutočne dôležitá diskusia. Všimla som si, že naprieč politickým spektrom v Európskom parlamente skutočne sme pohoršení tým, čo sa deje v amazonskej oblasti a vychádzam aj z toho, že môžeme dosiahnuť jednomyselnosť v tom zmysle, že Európska únia musí vyceriť zuby, aby sme vyriešili tento problém. A sú rôzne spôsoby, ako to urobiť, ale jedna za, jeden zásadný spôsob, ako sa k tomu postaviť, je drasticky znovu premyslieť vidieť našu obchodnú politiku. Obchodná politika, ktorá by cieľodržateľného rozvoja skutočne zahrnul, zahrňala a je treba, aby naša obchodná politika sa postarala o to, aby prestalo odlesňovanie. Toto sú, sú to dôle, dva dôležité spôsoby. Na tej strane sú to kapitoly, ktoré odhľadom udržateľného rozvoja, tie musia byť implementované. Ale my ako parlament môžeme tiež ukázať, že máme zuby napríklad tým, že dopredu dopredu povieme, že odlesňovanie musí prestať. No a spôsob, akým sa zaobchádza s ľudskými právami v Brazílii, to tiež sa musí zmeniť a toto musí byť súčasť našich budúcich obchodných dohôd, takže v nadchádzajúcich rokoch musíme ukázať skutočne zuby. Ďakujem. Ďakujeme, pani van a teraz má slovo kolegyňa Bilbao Barandika na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Vlna požiarov, ktorá e, sa prehnala e, tento rok e, amazonským pralesom a taktiež domorodými spoločenstvami, toto má dopad na nás všetkých E, má to mm, environmentálne a klimatické aspekty. Okrem toho, z hospodárskeho hľadiska je to hrozné, pretože to vyzerá, že je to e, plánu, ktorý mal podporovať e, neudržateľný rozvoj. Chcem povedať, že je tu dohoda, ktorú podpísala Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvador, Guajana, Peru aj Surinam, kde sa ratifikuje záväzok týchto krajín v rámci systému medzinárodných dohôd, ktoré majú chrániť životné prostredie a predovšetkým to hovorím o dohode z Paríža. Je to hnutie, prostredie, ktoré môže stimulovať e, politiku prevencie a znovu zalesňovania, tak aby sa zabránilo tomu, aby e, polnohospodárske e, produkty poškodzovali amazonskú oblasť, aby sa nedostal na žiadny trh vrátane európskeho trhu. Musíme skutočne ukázať svoju dôveryhodnosť a prioritizovať hodnoty a nie záujmy. Ďakujeme. A teraz má slovo Grace Saliva na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci sme sa dívali na tie hrozy spojené s požiarom v Amazónii. Je to v dôsledku Balzonárovho režimu. Je dôležité, aby sme konali v tom zmysle, že by sme mali znižovať produkciu hovedzieho dobytka. Uznesenie by malo reagovať na situáciu a som veľmi rada, že to nepôjde iba o e, obchodnú politiku, ale že sa práve zaoberáme problematikou e, odlesňovania a zalesňovania. Ilegálne aktivity by sa mali zastaviť a nebolo by správne, keby sa nenáležité obchodné dohody opúšťali túto e, snemovňu. Je dôležité, aby sme chránili taký ekosystém, ako je Amazonia. My si všetci uvedomujeme, že na mŕtvej planéte nie sú pracovné miesta mnohým ide len o e, profit na úkor dobrých životných podmienok v Brazílii. Ja dúfam, že zaujmete odmietavý postoj. Áno, ďakujeme pekne. A teraz má slovo Jose Manuel Fernández. Jedna minúta. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Budeme potrebovať globálne koordinované aktivity, pretože kľúčovým slovom musí byť udržateľnosť. Rovnako budeme potrebovať e, solidaritu, musíme rešpektovať e, lesy Amazonie, je to obrovské teritorium, 9 krajín, samozrejme nie iba Brazília, tu v Európskej únii sme boli svetkami požiarov, takže mohli by sme byť príkladom pre zvyšok sveta. V mojej krajine e, sme to zažili v rovnakej miere. Mnohí ľudia v tomto období prišli, prišlo o život, takže Európska únia sa musí sústreďovať na prevenciu. To bude tiež kľúčový prvok a musíme e, spolufinancovať e, programy, aby sme zabezpečili, že v Amazónii sa budú zachovávať e, ľudské práva aj v tejto súvislosti. Ďakujeme pekne. Cezar. Teraz bude hovoriť Cezar Luena. Ďakujem, dobre popoludne. Dámy a páni, máme tu diskusiu o e, tom, ako e, sa ničí prales, ako sa ničí biodiverzita. Už to tu povedal zastupkynia rady my musíme byť e, lídrami, nemôžeme to rezignovať. Dajú sa zlúčiť súkromné záujmy, záujmy priemyslu s environmentálnymi záujmami v rámci udržateľného rozvoja. Chcete riešenia? Ja vám jedno dám niektoré produkty, ktoré e, sú, prichádzajú z tohto odlesňovania, tak ich treba obmedziť. My tu chceme spustiť boj proti predátorom, ktorí toto všetko popierajú, ale tento boj môžeme vyhrať, pokiaľ bude Európska únia lídrom, pokiaľ nerezignuje, pokiaľ budeme koherentní. Ďakujeme. Kolegyňa Luena. slovo má Elzi Katajne na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Požiarali som nám pripomínajú otázku udržateľného rozvoja e, v dohode s Mercosurom. Vidíme tiež dôležitosť Parížskej dohody pri realizácii dohody s Mercosurom musí platiť e, princíp udržateľnosti spolu so všetkými štandardami Musíme vytvoriť predpoklady na to, aby sa všetky ustanovenia splnili. No môžeme to povedať aj vizavi Brazílii. Nový, nová komisárka sa tiež vyjadrila, že ide o udržateľné lesné hospodárstvo a o využívanie mnohých produktov z dreva. Využívanie, využívanie dreva je niečo pozitívne v tomto ohľade ale na druhej strane politika parlamentu vyžaduje viac koordinácie a je vždy účelné sa na to pozrieť detailne. Áno, ďakujeme kolegyňa Katajnen a teraz má slovo kolega Holmgren na jednu minútu. Ďakujem pekne. Minulý týždeň som mal šancu stretnúť sa s dvomi predstaviteľmi e, kameňov, kameňa, ktorí boli svetkami toho, ako sa e, ich e, sídlo zničilo. No teraz prezident Bolsonaro hrozí tým, že sa nebude držať Parískej dohody a zvýši práve ničenie lesov. To je jedna z najcitlivejších oblastí na našej planéte. Čiže nejde tu o to, aby sme importovali viac soje a mesa, keď to má taký hrozivý účinok je dôležité, aby sme vyvíjali nátlak na krajiny Mercosuru. Pýtam sa komisie, ako chcete zabezpečiť, že tieto krajiny si budú môcť vybrať medzi ochranou pralesa a nemať teda tú danú obchodnú dohodu. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo Alexander Bernhuber na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, od začiatku roka v oblasti Amazónie sa hlási, e, hlási, hlásia požiare na ploche 6000 m štvorcových už dnes 80 ploch odlesňovania sa použilo na účely poľnohospodárstva, vznikajú obrovské farby, ktoré sa nedajú porovnávať s našimi európskymi v prípade, ak sa Európa prizerá, ako sa e, ničí prales v Amazónii. Nemôžeme očakávať, že budeme dodržiavať klimatické ciele a budeme importovať napríklad e, meso z krajín Mercosur a vlastne naši poľnohospodári majú dostatok regionálnych výrobkov v dostatočnej kvalite a kvantite brazílská vláda sa teda prizerá, keď to bude robiť ďalej, tak si myslím, že mali by sme zakázať import e, hovedzieho e, mesa tak, ako to už raz rada navrhla. Áno, ďakujeme. Pán poslanec Bernhuber a teraz Patricia Toja na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Eh, hory Amazonia, ktorá produkuje 20 kyslíka, ktoré dýchame, ničí sa biodiverzita v dôsledku odlesňovania požiarej, spôsobujú ľudia a lídry, ktorí vykoristujú eh, tak ľudí ako mm, zdroje Čiže kapitalizmus sa uberá milnou cestou, ide totiž o to, že sa ohrozuje blahobyt a záujem všetkých, aj záujmy domorodého obyvateľstva. Takže blaho ľudí E, to znamená niečo, čo musíme premietnúť do našej vlastnej politike v EU. Ja sa pýtam, prečo nemáme odvahu zrevidovať aj dohodu s Mercosurom, tak aby sme tam mohli zakotviť záväzné kritéria udržateľnosti a pretože e, sa neodvážime povedať, e, že aj tu je možnosť uberať sa cestou rozvoja a my to musíme podporovať a prijať vlastný plán. Ďakujeme kolegyňa Toja a teraz má slovo Medz. Medzi rokmi 1990 a 2016 sme stratili 1,3 milióna štvorcových kilometrov eh, eh, pôdy. To všetko E, len prispieva, pokiaľ ide o zásobovanie potravinami. Do, dovážame geneticky manipulovanú soju, podporujeme masívne použitie pesticídov, len aby sme nakrmili naše zvieratá. Čo robí Európska komisia? Na jednej strane navrhuje stratégiu ochrany lesa, dokonca zalesňovanie. Na druhej strane však SP, SPP podporuje e, výrazný dovoz pot, potravín Komisia nám navrhuje e, dohodu o voľnom obchode s krajinami Mercosuru. To len zhorší situáciu. Po celé týždne horí amazonská oblasť. A takže je tu i naša zodpovednosť. Buďme prosím koherentní a zastavme e, prístup k produktom, ktoré vznikajú odlesňovaním a prestaňme podporovať Bolsonaro pri jeho politike tým, že obetujeme e, agropriemyselnej oblasti tieto e, ideály. Ďakujeme kolegyni Mec a teraz má slovo na minútu kolegyňa Spiraky. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, my všetci v rokovajcej sieni voláme po ochrane Amazónie, pretože táto katastrofa je už taká enormná. Vláda Bolzonára nepokračuje s plánom pre udržateľný rozvoj. Ďalej dochádza ku zneužívaniu a tu sa zatvárajú oči. Je tu dohoda s Mercosurom a to je dôležitý nástroj na ochranu lesov v Amazónii. Je to predsa otázka dobrého obchodu. Je to otázka Parískej dohody a v konečnom dôsledku Brazília sa má zaviazať, e, konať. Áno, požiare už máme v Amazónii množstvo rokov, ale teraz máme prostriedok na vyvíjanie nátlaku. Kto porušuje Parískú dohodu, porušuje aj dohodu s Mercosurom. Ale E, nemáme natlakový prostriedok napríklad na Sibíri alebo v Indonézii. Musíme mať viac možností pre udržateľný rozvoj, aby sme pôsobili aj mimo Európskej únie. Kolegovia z GUE, kolegyni sa doberá mikrofon a teraz pani kolegyňa Mejcová. Ďakujeme pekne. Svet sa prizeral s hrôzou, plámeňom v Amazónii a v Rusku a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať v tomto, zoznam, v tomto zozname. Je to odlesňovanie, ktoré sme doteraz nepozorovali. My sme sa priblížili vlastne ku klimatickej katastrofe. Predsa nejde iba o hry na Twitteri E, sú ohrozené naše habitáty, ale my reagujeme iba e, populizmom a predsa sú v hre aj životy nás a našich detí. Čiže ten spôsob, akým konzumujeme zdroje, je nepriateľný a musíme sa postaviť proti tomu. Podarilo sa nám to napríklad e, v prípade plastov. Musíme zachádzať ďalej a Európa môže byť globálnym lídrom Totiž ide o to, keď um, máme konať, um, tak ozaj uh, je na nás, aby sme to urobili teraz. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Mecula a teraz kolegyňa Evren. Ďakujem pekne. Situácia v amazonskej oblasti je katastrofická ale odlesňovanie e, sa deje na celom svete. Netýka sa len Amazóna. E, od júla napríklad Indonézia takisto e, horí a je s tým spojené obrovské ticho. Toto, táto výrazné odlastňovanie súvisí s obchodnými dohodami tak ako, tak ako je to tá s e, Mercosurom. Rozšírme tú rozpravu, treba mať e, naozaj e, obchodné dohody, ale treba konať rýchle. Rozvojová pomoc je efektívnejšou pákou z krátkodobého pohľadu. Lepšie sa dá využiť ako natlakový prostriedok na krajiny, ktoré zatvárajú oči pred odlesňovaním. Na záver by som chcela si pripomenúť polnohospodárov, ktorí nemajú často na výber než e, používať les na, na svoje pestovanie. Takisto by sa mali e, snažiť, aby ich e, postupy boli vhodné a za to bolo aj vhodné odmeňovanie. Ďakujeme a teraz na 1,5 minúty kolega Warborn. Ďakujem. V lete minulého leta sme vnímali požiare aj v Švédsku Podpora členských krajín bola pre nás rozhodujúca. Poľskí priatelia nám pomohli e, v počte 136 požiarníkov. Veľký problém na celom svete pre ľudí a pre zvieratá sú práve požiare lesné. A veľmi dobre teda rozumiem, uvedomujem si, e, čo zažívajú e, Brazílčania, vo svete však prebieha diskusia, že by sme mali prestať obchovať so Švedskom, alebo tá nena, nenastanú takéto diskusie, je, že prestaňme obchodovať so Švedskom, lebo Švedsko e, malo požiare. Ne, nemožno využívať e, obchod, e, zneužívať takéto zámienky. Blokovanie dohôd o voľnom obchode to jednoducho nezahasí požiare v Amazonke. Naopak, dohoda s Mercosurom bude viazať Mercosur a ďalšie krajiny, aby rešpektovali a implementovali Parížskú dohodu a smerovali k udržateľnému polnohospodárstvu. Treba používať tú metódu biča a cukru, aby sme naozaj e, umožnili vyšší rast a aby tovary a služby sa produkovali lacnejšie a tým podporujeme všetky člen krajiny, e, aby prispeli svojim dielom k urýchleniu Eh, ratifikácie čo najskôr. Ďakujeme kolega Warborn. Teraz postup každý aj spontánnych prejavov. Pani podpredsednička Hautala vám už povedala, že máme trojnásobne vyšší počet záujemcov, než je možné uh, dať slovo. Budeme tu mať len 7 rečníkov. Prvým je pán Ečveria. Mr. President, Commissioner Vella. Vážený pán komisár, pán predseda, na úvod snáď uh, uvediem nejaké jednoduché skutočnosti. E, amazonský prales produkuje 20 e, kyslíka v našej atmosfére. Viac než milión životov pôvodného obyvateľstva je ohrozených. Požiare uh, po 10 ročia spalujú prales. 8 až 5 to je miera nárastu požiarov za vlády Bolsonára Amazonská oblasť je jedin, e, nie je jedinou oblasťou, ktorá hojí. Nie sú to obyčajné požiare. Ničenie Amazonky, len zlý, rýchly celosvetové oteplovanie, celková teplota potom e, ničí biodiverzitu a pôvodný les, e, život v lesoch. A čo my robíme v situácii, keď horí, horí les? Nie, nemôžeme len sedieť so založenými rukami, musíme konať a konec sme mali už včera. Chcem požiadať komisiu, alebo spýtať sa komisie, aká je tu stratégia, čo bude robiť EÚ na to, aby sa bojovalo proti lesným požiarom, aké kroky a finančná podpora sa dajú poskytnúť na to, aby sa kontrolovali tieto požiare. Vielen Dank, Herr Kollege Agius Ďakujem, to bola kolega Saliba, došlo k nepochopeniu, boli by ste neskôr prišli na radu. Teraz má slovo pán Ečeveria. Ďakujem, pán predseda. Dohoda medzi EU a Mercosurom je nepochybne najlepším nástrojom, ktorý máme preto, aby sme mohli chrániť amazonský prales. Pokiaľ Európska únia skutočne chce byť lídrom v tomto úsilí na globálnej úrovni v rámci boja proti klimatickým zmenám, tak e, musíme e, skutočne schváliť túto dohodu a ochrana amazonského pralesa e, je vecou nás všetkých, rovnako ako v iných oblastiach, v Ázii, v oceánii a sú tam určité ciele v tejto súvislosti, ktoré sú súčasťou cieľodržateľného rozvoja. Chcem povedať, že je e, veľmi dobrá dohoda, ktorú, ktorá bola podpísaná v meste Leticia v Kolumbii medzi šiestimi latinskoamerickými krajinami a v rámci ktorej sa hovorí o ochrane amazonskej oblasti. Avšak chcem povedať, že e, stanovisko pre, prezidenta Macrona, ktoré prejavil na poslednom samite G7, nie je vhodné pretože sa tam skôr hovorí o internej politike a jej cieľoch, ktoré ohrozujú mnohé e, ciele, ktoré boli dosiahnuté za 20 rokov rokovania. Dohoda medzi EÚ a Mercosurom je príležitosťou pre všetkých zapojených, nielen čo sa týka obchodu, ale predovšetkým čo sa týka environmentálnych aspektov. Ďakujeme kolegu Čeveria. E, e, Teraz hovorí kolegyň, po, pohovorí kolegyňa Joveva. E, Ďakujem pekne. Už sa tu e, dlhšiu chvíľu e, bavíme o tom, že Európska únia by mala byť príkladom, ísť vzorom v klimatických krokoch. Sme naozaj lídrom, to je asi pravdou, ale pravdou je i to, že na druhej strane Európska únia nemôže konať osamele. Klimatické zmeny sú problémom globálnym a treba konať spoločne. Preto si myslím, že by sme mali e, diskutovať iste áno, ale to všetko by malo sa pretaviť i do krokov. Ja si myslím, že členské krajiny by nemali ratifikovať dohodu s Mercosurom. Nemali by sme sa pozerať na E, e, na, na, e, nemali by to byť len slova. Je na čase, aby sme sa my menili ako ľudia, pretože ak sa my nezmeníme, je to koncom pre nás všetkých. Ďakujeme. A teraz má slovo kolegyňa Jones. Thank you. Ďakujem E, z času na čas verejnosť zachytí tieto problémy, problémy, ktoré sa týkajú všetkých nás, všetkých, ktoré vieme pochopiť. A požiare v amazonskej oblasti sú takým príkladom. Nie sú jedinými e, požiarmi. Treba sadiť stromy aj v Európe, ale zameranie sa na tú Amazonku e, nám umožní pochopiť určité dôležité veci ľudia e, v Európe e, chcú riešiť klimatické zmeny, e, biodiverzitu. Preto sa dávajú pozor na to, čo sa deje v amazonskej oblasti. Nie sme izolovaným ostrovom, sme prepojení a naše rozhodnutia pri spotrebe tu v Európe majú vplyv na svet, na miesta inde vo svete. A ja sa bojím dopadov dohody EÚ s Mercosurom ako mnohí iní. Myslím si, že úzkoprse záujmy môžu byť ohrozením pre naše životné prostredie nie e, som presvedčená tvrdeniami, že budeme mať nejaké páky za EÚ, než predtým vďaka tejto zmluve. Práve keď podpíšeme túto dohodu. Pozrite sa na e, históriu, čo nám ukazuje. 8 rokov e, e, trvalo, kým sa začali presadzovať dohody s, ko- e, s Južnou Koreou. Zdá sa, že to nie je len cukorobič a je to všetko len cukor. Teraz je, má slovo kolegyňa Konečná. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Nemožno sa tu hrať na neviniatka. Téma odlesňovania je tu od roku 2017, keď som tu ja prezentovala správu tejto téme a tento parlament ju prijal. Prezident Bolsonaro však znamená skazu dnešných prelesov a vieme to už rok. Vieme, že EÚ najmä vďaka svojej zahraničnej politike, politike súčasťou problému odlesňovania. Predstieranie šoku naozaj nie je na mieste na mieste je klásť si otázku, prečo sme toľko rokov čakali na akčný plán komisie o odlesňovaní a prečo k dnešnej rozprave nemáme uznesenie. Predstierame tu trápne, že nás to zaujíma, ale to je tak všetko. Musíme sa jasne poznaviť, postaviť skutočnostiam. Sme svetkami ničení lesov a pralesov, bez toho nie je života. Toto nie je e, Notre Dame. Nesplnené e, sluby by tu môžu znamenať e, skazu. Skončíme s kecaním, e, skončíme e, E, rozhovory a buďme súčasťou e, riešenia. Ďakujeme. Teraz má e, slovo kolegyňa Avram. Kolegovia, vážený pán predsedajúci, dnes hovoríme spoločne naprieč politickým spektrom odsudzujúc dramatické požiare v amazonskej oblasti. E, skúsme však aj konať, pretože dnes e, Európska únia môže robiť niečo konkrétne. Máme obchodné nástroje na vytváranie tlaku, mali by sme využiť. EÚ podpísala dohodu s Mercosurom a trvajú na tom, že sa neznižia e, ekologické štandardy, že princíp prevencie zabezpečí, že EÚ a Mercosur, krajiny Mercosuru budú naďalej chrániť životné prostredie. Ale teraz vidíme, ako sa drží do svojej časti dohody Bolsonaro. EÚ tvrdí, že bude rešpektovať biodiverzitu Mali by sme počkať s dovršením tejto zmluvy, kým neskončia požiare minimálne a kým vyšetrovanie príčinov, príčin sa neuzavrú. Ak spaľovanie najväčšieho pralesa na svete nie je dostatočným dôvodom, čo bude treba na to, aby EÚ pozastavila túto obchodnú dohodu a rešpektovala e, do, časť zmluvy o udržateľnom prostredí. Ďakujeme kolegyňa Avram a na záver spontánnej rozpravy bude hovoriť e, kolega Keller. Um, Chcem povedať hneď z kraja, že vítam túto príležitosť Myslím si, že dobre, toto nie je ideologická diskusia medzi pravicou a lavicou. Bolsonaro je e, z pravice a, a vypaluje lesy a Morales je z lavice a taktiež vypaluje lesy. Treba hovoriť o férovom etickom obchode, ako chrániť našu planétu a samozrejme je jasné, že je ziskové momentálne vypalovať amazonský prales. Je to lukratívne vypalovať e, prales v podstate na celom svete, pretože sa snažíme e, uspokojiť komoditný trh. No a my naďalej importujeme v Európe kávu aj soju z týchto častí sveta. Pokiaľ to tak budeme robiť, tak naďalej oni budú vypalovať prales. Takže povedzme si tu jasne, dohoda s Mercosurom, pokiaľ bude ratifikovaná, tak Európa v podstate tým podupe klimatickú dodu z Paríža, nie je ostatný. My máme etické a morálne povinnosti. Musíme trvať na tom, aby akákoľvek obchodná dohoda, ktorú podpíšeme, e, bola v s ustanoveniami Parížskej dohody a musíme na tomto trvať predtým, než podpíšeme aj dohodu s Mercosurom. Ďakujeme. Ďakujeme. Kolega Keleher. Tým sme uzavrali spontánnu rozpravu. A na záver bude hovoriť ešte mene komisie komisár Vela. Ďakujem. Pán predseda. Myslím si, že sa asi zhodneme na tom, že e, dažďový prales je zásadným prvkom zdrojov pre našu planátu a že to, čo sa deje v amazonskom pralese je skutočne veľmi znepokojivé. A toto v kontexte devastujúcich požiarov, ktoré zúria aj v iných častiach eh, nášho sveta. Mnohí, aj s vami súhlasím, ste povedali, že je treba si robiť starosti a bojovať proti všetkým lesným požiarom kdekoľvek, či už je to v Angole, na Sibíri, v Artide, Subartide, v Strednej Afrike, v Východnej Ázii alebo v Južnej Amerike. Všetky tieto požiare v podstate nám ukazujú, že je tu urgentná núdza núdzová situácia, že treba bojovať proti klimatickým zmenám spoločne. Les je zásadný v tomto boj proti klimatické zmene a ochrana pralesa je súčasťou našej zodpovednosti, čo sa týka plnenia záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody. Väčšina rečníkov hovorila o dohode medzi EÚ a Mercosurom v kapitole, ktorá sa týka obchodu a udržateľného rozvoja. EÚ aj krajiny Mercosuru, vrátane Brazílie, prijali explicitný záväzok v tom zmysle, že sa budú účinne implementovať záväzky Parížskej dohody. Vrátanie záväzkov ohľadom odlesňovania a opätovného zalesňovania. Toto je posilnené iniciatívami zo súkromného sektora, ako napríklad moratórium na soju alebo záväzky e, v súvislosti s mesom v Brazílii, kde by sa nebralo do úvahy meso, ktoré je vyprodukované farmami, ktoré sa nachádzajú v odlesnenej oblasti. A ja by som chcel povedať, že táto obchodná dohoda je súčasťou celkovej asociačnej dohody, ktorá pokrýva dialog na tému ľudských práv a spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane environmentálnych a klimatických aspektov Európskej únii a Európskeho parlamentu. Tým sú poskytované dodatočné nástroje, na základe ktorých sa vedie dialog a na základe ktorých sa spolupracuje, aby sa zblížili naše trhy aj naši občania. Mnohí si robia obavy, tom zmysle, že je treba si uvedomiť plné e, záväzky aj sankcie. Je tam taktiež e, kapitola, ktorá je komplexná v súvislosti s obchodom a udržateľným rozvojom, vrátanie aspektov environmentálnej ochrany a e, boja proti klimatickým zmenám. A taktiež je tam spomenutá implementácia Parížskej dohody. Komisia vytvorila rôzne nástroje a mechanizmy preto, aby sa mohlo zaručiť, že tieto záväzky budú rešpektované. A pokiaľ niektorá strana si nesplní svoje záväzky, môžeme sa uchýliť k mechanizmu riešenia sporov, ktorý bol vytvorený a prispôsobený e, tejto, týmto pracovným a environmentálnym aspektom. Musíme si vzájomne dôverovať, ale musíme zaručiť, že Brazília bude rešpektovať svoje záväzky, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody. Vrátane záväzok zo strany Brazílie, že do roku 2025 zniží svoje emisie CO2 o 27 v porovnaní s rokom 2011 a taký, že tam akčný plán na zastavenie e, legálnej e, deforestácie v brazílskej Amazónii. Taktiež by sme sa za EU zaviazali, že zredukujeme naše domáce emisie aspoň o 40 a to do roku 2030. Niektorí poslanci Európskeho parlamentu hovorili o tom, že by sme taktiež mali riešiť stránku dopytu v súvislosti s uvádzaním na trh produktov, ktoré vyplývajú alebo sú produkované v odlesňovanej oblasti. je kľúčové sledovať e, takéto produkty, ktoré sa dostávajú na európsky trh. My už máme domáce nariadenia, ktoré napríklad e, zakazujú e, predaj ilegálne vytinaného dreva a účelom tohto nariadenia je zredukovať ilegálne, e, ilegálnu ťažbu dreva a dať spotrebiteľom lepšiu príležitosť sa informovať o produktoch, ktoré nakupujú. Čo sa týka domácich opatrení EÚ do budúcnosti vo vzťahu k produktom e, z odlesňovaných oblastí, tak tu by som chcel spomenúť naše nedávne komunike ohľadom odlesňovania, kde sme oznámili mnohé nové opatrenia v tejto súvislosti opatrenia, ako napríklad posilnenie štandardov a certifikačných schém, na základe ktorých sa identifikujú a podporujú komodity, ktoré nepochádzajú z odlesňovaných oblastí. A taktiež, čo sa týka strany dopytu, tak tam sú nové regulačné a neregulačné opatrenia na zvýšenie transparentnosti dodávkového reťazca produktov, e, ktoré e, sú z odlesňovaných oblastí alebo z oblastí, kde je degradácia e, lesnej pôdy. Taktiež chceme podporovať také aktivity, ktoré vedú k ku korporátnej zodpovednosti a k zodpovednému podnikaniu a taktiež chceme vytvoriť platformu zúčastnených strán v súvislosti s, odlesňovaním, tak aby sa tam mohlo diskutovať medzi vládami, úradníkmi, obchodníkmi, mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. Na záver by som ešte chcel všetkým pripomenúť, že finálny text asociačnej dohody a jej obchodné aspekty budú predložené členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu na schválenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme komisár Vela a teraz na záver rozpravy mene rady bude hovoriť e, pani ministerka Tupurainen. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, na záver by som vám chcela poďakovať za túto veľmi užitočnú diskusiu ohľadom tejto urgentnej témy, ktorá sa nás dotýka všetkých. Všetci sme toho názoru, že je treba sa snažiť ako len môžeme, aby sme chránili naše lesy. Musíme zlepšiť opatrenia zo strany EÚ. V tejto súvislosti musíme naďalej eh, rešpektovať naše medzinárodné záväzky Mnohí z vás ste hovorili o obchodnej dohode s Mercosurom. Obchodná dohoda s Mercosurom obsahuje e, robustnú e, kapitolu v súvislosti s obchodom a udržateľným rozvojom, kde sú zahrnuté štandardy, ktoré sú ekvivalentné štandardom v iných dohodách. No a vychádzame z toho, že zvyšená miera obchodu by nemala byť na účel e, pracovných alebo environmentálnych podmienok. Naopak mala by podporovať udržateľný rozvoj Dohoda s Mercosurom obsahuje špecifický článok, ktorý sa týka klimatických zmien, kde sa strany zavezujú, že budú účinne implementovať Parížskú dohodu. Taktiež sú tam obsahnuté záväzky na boj proti odlesňovaniu. Avšak Rovnako ako tu v Európskom parlamente, ani diskusie na rade ohľadom dohode s Mercosurom ukázali, že budeme potrebovať čas preto, aby sme riadne preskúmali vyrokovanú dohodu a bude dôležité pre obe inštitúcie to, aby prebehla otvorná diskusia o tejto dohode, ktorá bude vychádzať z faktov. Taktiež by som chcela povedať, že Potrebujeme politiku, ktorá bude otvorená, čestná, vychádzajúca z pravidel, taktiež bude inkluzívna založená na hodnotách. Toto je zásadné pre fínske predsedníctvo. Mnohí z vás ste hovorili taktiež o tom, že je urgentné konať, čo sa týka klimatických zmien. Je treba konať, teraz je ten správny čas konať, nie niekedy neskôr správneho pohľadu e, musí Európska únia e, ísť vzorom, byť vzorom pre ostatných, takže potrebujeme mať ambiciozne ciele v súvislosti s e, klimatickou neutralitou zo strany EÚ do roku 2050. Takýto text musíme predložiť čo najskôr. Dámy a páni, musíme zachovať amazonský dažďový prales pre budúce generácie pretože už boli, bol tento prales veľmi poškodený, to mi je lúto, ale musíme sa sústreďovať na to, aby sme predišli ďalšiemu poškodeniu. Musíme chrániť naše lesy v amazonskej oblasti aj inde, pretože musíme chrániť aj svoje vlastné životy. Odlesňovanie je globálnou výzvou s mnohými komplikovanými aspektami. A z tohto dôvodu spolupráca na rade je zásadnou súčasťou úspešnej práce. A viac dôležitá než predtým je taktiež spolupráca medzi jednotlivými európskymi inštitúciami. A z tohto dôvodu tu všetci dnes sedíme. Ďakujem pekne ešte raz za vašu aktívnu účasť a taktiež za vašu pozornosť. Pekne, pani ministerka, tým končíme našu rozpravu. Ja by som teraz prerušil rokovanie na niekoľko minút.